Dear colleagues, please take a seat. Vážené kolegyne, kolegovia, zaujímite miesto v sále, prosím. Tá, túto schôdzu zahajujem. Máme program k dispozícii. Pýtam, či sú nejaké namietky alebo či sú nejaké uh, návrhy pozmenujúce, ak nie, tak je schválený. Cont News máte k dispozícii rovnako ako jazykový režim. Inak nemám až tak oznámenia. Tento týždeň máme naozaj veľmi pestrý, bohatý program a dúfam, že sa nám to podarí všetko zvládnuť vo vyhradenom čase, takže schválenie zápisníc 8., 17., jún, júna a 13. a 14. júla. Tieto zápisnice budú považované za schválené, ak sa do konca tejto schôdze nikto neohradí, ako vždy. Takže bod 4 programu správa komisie o ochrane finančných e, záujmov EÚ. Je to správa za rok 2014. Benedikt Javor za zelených je náš spravodajca. Ja teraz e, E, vítam aj podpredsedničku komisie, pani Georgievu. Je to správa komisie, nie je to správa e, OLAFu, ale je to e, správa o boju proti podvodom, takže dostávate okamžite slovo. Teší nás, že ste tu medzi nami, že môžeme o tom spolu hovoriť. Nech sa páči, máte slovo. Uh, thank you very much, Madam Chair. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážený pán spravodajca, vážené poslankyne, poslanci, my sme vždy radi, keď existuje príležitosť vymeniť si názory s vašim výborom a je dokázané, že usmernenia, ktoré dostávame od vášho výboru, tieto vstupy od poslancov nám pomáhajú v našej práci, teda chrániť finančné záujmy Európskej únie lepšie. Výročná správa sa týka opatrení, ktoré prijala komisia aj členské štáty v boji proti podvodom a neregulárnostiam a hovorí aj o tom, čo sa v tejto oblasti dosiahlo. Je to vlastne poprvýkrát, čo e, táto správa e, je z rúk e, Junckerovej komisie a chceme preukázať, že aj v tejto komisii máme veľký záujem sústredovať sa z hľadiska zdrojov na priority, aby peniaze našich daňových e, poplatníkov boli využívané čo najrozumnejšie. Najväčšiu pozornosť e, venuje e, teda komisia zdravému a správnemu spôsobu práce a hospodáreniu s peniazmi pretože vieme, aká je tu situácia, čo sa na nás valí a je preto nesmierne dôležité využívať to, čo máme v rukách z hľadiska rozpočtovej disciplíny aj z hľadiska priorít, aby sme teda konali čo najzodpovednejšie. Za posledné roky sme sledovali aj a riadili sme sa aj odporúčaniami Európskeho dvora auditorov a kolegovia z členských štátov taktiež už aplikovali a implementovali, rovnako aj komisia, celý rad opatrení v boji proti podvodom. Je to zložitá oblasť, ako sme už o tom mnohokrát diskutovali. A je to téma, ktorá má e, mnohoročné riešenia. A vlastne boli sme svetkami aj toho, že treba, bolo treba u, u, ukončiť jedno programovacie obdobie z hľadiska určitého programu, e, pretože sa zmenili pravidla a potom sa rozbiehalo nové programové obdobie. Práve aj správa auditorov v komisii poukazuje na to, že aj keď sme dosiahli pokrok a zlepšenie, ešte stále treba urobiť mnoho, aby sme dokázali efektívnejšie bojovať proti e, podvodom a neregulárnostiam práve v tejto oblasti. Keď máme e, pozornosť sústrediť na obdobie 2014 až 2020, chcem práve zdôrazniť, že musíme sústrediť pozornosť a zdroje, aby sme tieto svoje ciele dosiahli. Takže boj proti podvodom je každodenná práca a ako správa poukazuje v roku 2014 členské štáty aj komisia vykonali mnoho z hľadiska legislatívnych, administratívnych, organizačných opatrení, podobne ako aj v oblasti spolupráce. Dovolte mi spomenúť nasledovné. Poprvé, legislatíva. Z hľadiska nákladov a výloh príslušné smernice, ktoré sa zameriavajú na transparentnosť a posilnenie e, opatrení a ustanovení pre boj proti korupcii a podvodom, práve tam sa urobil pokrok v tom, že napríklad e-procurement, čiže verejné obstarávanie cestou internetu e, sa stalo tiež povinným a tak ďalej. Dosiahol sa pokrok aj v balíku, ktorý sa týka podávania správ o neregulérnostiach. E, práve toto umožňuje harmonizovať ustanovenia v rámci celej EÚ pre nové programovacie obdobie a chcem práve zdôrazniť, že je nesmierne dôležité dosiahnuť harmonizáciu týchto ustanovení. Jeden z našich cieľov bolo, jedným z cieľov bolo aj posilniť už to, čo sme dosiahli. Ale harmonizácia je podľa nás tou cestou, ktorá nás privedie k pozitívnym výsledkom. Z hľadiska príjmov tiež boli zaznamenané e, boli posilnené príslušné predpisy, napríklad nariadenie 515 e, z roku 1997 sa aktualizovalo, teda novelizovalo. A dovolte mi ešte spomenúť aj oblasť spolupráce. Začnem niečím, čo bolo veľkým záujmom vášho výboru aj doteraz. Členské štáty vyčlenili E, svoje príslušné služby pre boj proti podvodom. Čiže to už sa uskutočnilo od roku 2013 a vznikli tieto orgány pre boj proti podvodom na národnej úrovni a toto e, je veľmi dôležité, pretože aj e, tá správna prax sa týmto zjednocuje. Dôležité je potom, aby sa správne implementovali, teda vykonávali všetky príslušné ustanovenia pre obdobie roku 2014 až 2020. Preto je dôležité, aby aj experti na úrovni Európskej únie a členských štátov v tomto smere spolupracovali. Vytvorili sa príslušné stratégie a takto je potom možné podporovať jednotlivé členské štáty, aby si vytvárali aj oni svoje stratégie vnútroštátne. Okrem toho prebehlo viacero spoločných operácií v oblasti colnej služby a bolo preukázané, že správna a efektívna koordinácia umožňuje efektívne bojovať proti podvodom v oblasti colnej. Po tretie, zistené e, neregulérnosti, teda či už e, charakteru podvodného alebo nie. A chcem povedať, že toto je práve dobrá vec, keď e, no niekto povie, že keď sa zistí viac týchto neregulérností, že e, niekto povie, že to je zlé, ale keď na druhej strane tým, že sa odhalia tieto nedostatky, tak je to dobré z hľadiska štátu alebo z hľadiska EÚ, pokiaľ ide o príjmy. Takže po neúspechoch niekoľkoročných nakoniec spoločné tieto colné operácie zaznamenajú veľký úspech. A práve vidíme, že spoločné úsilie nám pomáha viac, než keď jednotlivé štáty by dokázali vykonať sami. Z hľadiska nákladov a výdavkov nejaké veľké e, odlišnosti oproti predchádzajúcemu roku alebo predchádzajúcim správam neboli a sa možno v oblasti polnohospodárstva a rozvoja vidieka. Najväčší objem z hľadiska tých eh, peňažných neregulérností sa týka politiky súdržnosti. Dovolte mi nakoniec ešte spomenúť aj vzhľad na prax posledných rokov. Samozrejme, táto správa prináša aj odporúčania, aby došlo v rámci EÚ aj k posilneniu spolupráce aj medzi komisiou a aj členskými štátmi. A samozrejme potom je potrebné monitorovať tie vytýčené ciele. Ďakujem vám veľmi pekne za vstupy z vašej strany, z vášho výboru. Ďakujem pekne. Náš spravodajca Benedikt Javor a teraz máte slovo vy. Thank you, Ms. Gressler, and thank you. Ďakujem pani Gressler a ďakujem aj pani Georgievem za to, že ste prišli k nám na náš výbor a že ste sa podelili s nami o správu Európskej komisie a sme veľmi radi, že môžeme o týchto témach diskutovať s vami. Táto správa je veľmi dobrým základom pre Európsky parlament, aby tento mohol vypracovať svoju správu a potom v zime sa o nej bude hlasovať. Pokiaľ ide o samotnú správu, a pokúsim sa vyjadriť čo najrychlejšie, ale máme tu dosť mnoho vecí, o ktorých treba diskutovať. Začnem tými pozitívnymi vecami a zda to bude dobré na, z hľadiska spolupráce. Chcel by som zdôrazniť predovšetkým, a je to veľmi dôležité aj správa nakoniec na to poukazuje, dôležité bojovať proti podvodom v oblasti DPH. A toto je tiež vec, ktorá sa týka e, programu alebo systému Horizon. A to týka sa toho aj príslušné nariadenie, ale chcem, že, chcem povedať, že sa mnohom zhodneme. A vážim si aj to, že teda komisia má dostatočne razantné stanovisko o vzťahu e, k rokovaniam s členskými štátmi pri presadzovaní týchto pozitívnych myšlienok. Rád by som sa opýtal, prečo, teda ak by ste vedeli toto povedať, prečo Olaf nedostal priame inštrukcie, aby pozornejšie sledoval nadnárodné podvody, tzv. karuselové podvody z DPH. Niektoré členské štáty s tým majú svoje skúsenosti a pritom OLAF tejto otázke nevenuje podľa mňa dostatočnú pozornosť. Ďalšou témou je aspekt verejného obstarávania. Máme ten nový systém, o ktorom ste hovorili. Myslím, že je to ten správny smer, kadiaľ sa uberať a verím, že aj členské štáty to budú veľmi pozorne sledovať a riadiť sa týmto novým predpisom, touto smernicou. No a pokiaľ ide o negatíva tejto správy, korupcia vo všeobecnosti. No, pokiaľ to vidím ja, tak eh, to, čo doteraz komisia v tejto oblasti robila, je príliš málo, než aby prišli efektívne výsledky protikorupčná stratégia znie veľmi dobre, ale je tam veľmi málo konkrétnych prvkov obsiahnutých. Čiže správa o boji proti korupcii, teda to, čo je tu obsiahnuté aj vo vašej správe, povráva sa, že tam niečo príde neskôr, až niekedy v začiatkom roku 2016 budú vraj tieto veci predložené. Preto sa chcem spýtať, kedy by sme mohli očakávať túto správu v parlamente a taktiež, keď si to porovnávame s predchádzajúcou správou, dá sa očakávať, že kapitola 29 popri tých 28 členských štátoch, to je tá kapitola o európskych inštitúciách. Myslím, že to je tiež veľmi dôležitá časť, ktorá sa týka problému korupcie a potrebujeme na to asi samostatnú kapitolu v rámci správy. Ďalšia dôležitá vec je otázka spätného získavania prostriedkov. Správa hovorí o tom, že e, tie finančné korekcie nie sú optimálne a mali sme aj diskusiu s generálnym riaditeľom OLAFu a Pýtal som sa ho práve na to, koľko sa darí získať eh, späť týchto prostriedkov a, a v roku 2014, podľa toho, čo hovorila správa Olafu, tak eh, tam to ešte nie je celkom hotové. A potom tu vzniká otázka, že podľa informácií teda, ktoré sú k dispozícii, kladieme otázku, teda, koľko sa podarilo získať späť tých prostriedkov a aké sú prekážky v tom, aby sa zvýšila úroveň vymožiteľnosti v tomto smere. A potom je tu ďalšia otázka. Monitoring. Monitorovanie. Zase aj na základe e, e, diskusie s generálnym rejiteľom Olafu ukazuje sa, že OLAF nemá právnu základnu, na ktorej by mohol stavať v súvislosti s týmito odporúčaniami. Takže neexistuje nejaký striktný režim pre monitorovanie a kontrolovanie e, takýchto prostriedkov členských štátov. Takže e, v podstate tam vlastne neexistuje žiaden tlak zo strany OLAFu keď by mal pritlačiť na členský štát, aby sa riadil tými odporúčaniami. A keď už hovoríme o OLAFe, v komisii a v tomto dokumente komisie sa vlastne nehovorí veľa o prebiehajúcej diskusii medzi OLAFom a doz- dozorným výborom. Možno to nie je priamo zameranie tejto správy, ale vzhľadom na to, že táto diskusia už prebieha dosť dlhá v rámci komisii aj, teda v rámci komisie aj v OLAFe, ale aj medzi komisiou a parlamentom, bol by som preto rád, e, keby ste mi mohli povedať svoj názor o tejto situácii, čiže aj v súvislosti s dozorným výborom OLAFu. Mám tu ešte niekoľko bodov, ktoré priamo nesúvisia s vašou správou, ale myslím, že je to dôležité spomenúť, keď už hovoríme o korupcii a podvode a podvodoch. Poprvé, nová hodnota, respektíve posilnenie auditov v oblasti finančnej. Jasné, že mnoho peňazí sa stráca tými neregulérnosťami, ale možno ešte väčšie objemy peňazí, ktoré sa strácajú. Možno to nie je cestou priamých podvodov alebo tých neregulárností, ale skôr aj preto, že sa projekty nevyberajú celkom správnym spôsobom a možno taký prísnejší režim by pri auditoch asi bol vhodný. Poprosím vás o vyjadrenie sa taktiež k tejto téme. Ďalej, ešte tá posledná vec, ktorú chcem ešte spomenúť, a je politika súdržnosti. Možno tá je v tom jadre otázky, keď hovoríme o podvodoch a neregulárnostiach, ale aj o hodnote e, tých auditov finančných. Tak keď zohľadníme samozrejme aj váhu koheznej politiky, tak v niektorých prípadoch naozaj neprispieva k tomu, aby členské štáty rozvíjali svoju ekonomiku, ale skôr prispieva k tomu, že dochádza ku e, určitým podvodným akciám alebo aktivitám a ku skresľovaniu e, situácie na trhu alebo trhoch. A myslím si teda, že kohezná politika e, e, vlastne súvisí taktiež so zneužívaním finančných prostriedkov EÚ a týka sa to aj neefektívnosti využívania e, prostriedkov z fondov EÚ. A myslím, že toto si vyžiada určite veľmi podrobnú diskusiu z hľadiska budúcnosti koheznej politiky. Takže toto len tak v rýchlosti. Samozrejme je tu mnoho ďalších vecí, o ktorých môžeme diskutovať, ale verím, že kolegovia sa k tomu vyjadria. Ďakujem. Frau Vizepräsidentin, pani podpredsednička. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som sa poďakovať aj spravodajcovi za dôkladné preskúmanie aj takisto aj za všetky odkazy posolstva toho, čo sa udialo dobre a čo menej dobre a že sa musíme sústrediť v budúcnosti, aby som sa vrátila k niektorým z značených e, bodov. My vo veľkej miery súhlasíme s parlamentom, pokiaľ ide o podvody z z DPH aj takisto, že je treba rozšíriť mandát na rokovania. E, naša pozícia je veľmi jednoznačná a pri každom príležitosti, ktorú, pri každom príležitosti, ktorú mám, to zdôrazňujem a vždy hovorím, že sa spoliehame na vás, že nás podporíte. Myslím si, že my vieme o tej, tomto probléme a musíme e, aj tešíme sa, bo oceňujeme, že tieto, tieto posolstva sú jednoznačné, otvorené. A to oceňujem, že otvorene sa o týchto veciach hovoria a myslím si, že nie je dôvod vylúčiť DPH, keďže tvorí zdroj európskeho rozpočtu, aj keď to nie je hlavný zdroj, ale je tu objektívneho hľadiska, ak chceme chrániť finančné záujmy Európskej únie, nemôžeme sa nedívať na, aj na DPH. A pokiaľ ide o tie karuselové podvody z DPH, ako ste to aj vy nazvali, čiže mm, to je najprv robíme veci po poriadku, najprv je našou úlohou získať mandát, aby sme mohli začať na tom pracovať. Um, čiže ako som povedala v svojom úvodnom vystúpení, došlo k určitému pokroku v prípade verejného obstarávania. Myslím si, že je absolútne podstatné, aby sa e, implementoval elektronické obstarávanie, aj elektronické fakturovanie. Smernica chce, aby sme do 2015 prešli všetci na elektronické, zaobchá, za, elektronické obstarávanie a do roku 2018 a komisia teraz sa zaviazala, že prejde na 2007, že to za, bude mať v roku 2017, takže aby sme túto prácu trošku urýchlili. Ja by som sa dotkla toho, kde ste vyjadrili určitú kritiku a výhrady. Najprv pokiaľ ide o správu o boji proti korupcii, ko, môj kolega, pán komisár Avramopoulos, uh, povedal, že sme na dobrej ceste. Je to vždycky v dvojročnom cykle, ten, že sú tu určité reči, ktoré sa šíria, že vraj nestihne túto správu na čas to, čo ste navrhli, to je zaujímavé v rámci kapitoly 29 a ja určite rada presuniem tento odkaz ďalej z našej perspektívy. Myslím si, že mala by som teda predovšetkým e, pristupovať k tomuto bodu dobrým príkladom, ale určite komisia musí e, preskúmať e, vaše, pouvažovať o vašich odporúčaniach. No a pokiaľ príde o vracanie prostriedkov alebo získavanie prostriedkov späť. E, komplikovaná téma, vyžaduje si osobitnú diskusiu zrejme. Už pokiaľ ide o to, čo robia členské štáty, ako e, nakladajú s týmto problémom, niekedy využívajú súdy, niekedy administratívne postupy. E, Vieme, že vo chvíli od chvíle, keď je identifikovaný podvod, kým e, sa e, vlastne požadujú prostriedky, aby sa vrátili, tak uplynie dosť veľa času, niekedy z objektívnych, niekedy zo subjektívnych dôvodov. A súhlasím s vami, že vy ste použili z to, že, že ste nás citovali, že v podstate o čo ide, ide o tému, ktorá je, musí byť naďalej v centre pozornosti, pretože um, vymáhanie týchto prostriedkov naspäť znamen, neznamená, že vlastne uh, treba myslíme si, že budeme, keď budú musieť vrácať peniaze, malo by to teda mať aj určitý odstrašujúci účinok, aby ľudia si uvedomili, že teda keď urobia podvod, tak, že budú musieť tie peniaze vrátiť a ja veľmi verím tomu, že tento ostrašujúci účinok pre neregulárny postup, osobitne pre podvodný postup, že to priniesie svoje ovocie. A potom je tu ďalšia dôležitá téma, ktorá súvisí s tým, že čo sa stane, keď ľudia um, kvázi kradnú európske peniaze. A my sme si povedali, že tu naozaj je potrebný úrad európskeho prokurátora. To je veľmi dôležitý krok, ktorý musí byť podniknutý a na komisii si uvedomujeme, že odkedy sme my pripravili náš návrh, tak došlo k takému vývoju, že možno, že sa nám nepodarí úplne plne dosiahnuť náš regionálny cieľ a táto konverzácia prebieha, Sú, opäť sa spolieham na parlament, že zaujme jasnú pozíciu e, k tomu, čo by sa malo udiať, tak aby sme mali úplný systém e, správovania poznatkov, ktoré získame o podvodoch. Pretože ak vieme, že sa to deje, ale nekonáme efektívne, potom ten okamžitý dopad je e, je, je, je, menej je menej viditeľný a ten odstrašujúci účinok už vôbec. Preto sa treba sústrediť aj naďalej na, na, na, na túto otázku. Pokiaľ ide o monitoring, treba zvýšiť naše monitorovacie kapacity. A tu je problém následovný. Spoliehame sa na informácie od členských štátov Ak dostaneme dobré informácie, môžeme nimi vyvoliť dobré závery. Možno ste si už všimli, že v správe už sme zamienili miesto. Najprv sme mali údaje a potom odporečenia. Teraz máme najprv odporečania a za tým nasledujú údaje. A čiastočne je to aj preto, e, aké sú, aká je kvalita údajov. Niekedy sú a niekedy nie sú dobré. A teda musíte vy vyčistiť to od tých nesprávnych údajov alebo nevhodných údajov. A keď chcete urobiť nejaké odporúčania, ktoré budú aj či, e, účinné a efektívne. Ja netvrdím, že členské štáty silomocou niečo chcú skrývať, skôr to som zdôraznila vo svojom úvede, že treba použiť e, spoluprácu, tak aby sa zlepšili a vymieniali sa osvet, určené postupy a myslím si, že vo všeobecnosti členské štáty chcú veci zlepšovať, lebo nikto vlastne nemá až tak veľmi politický alebo ekonomický záujem tolerovať korupciu a podvody, ale preto je treba šíriť tie dobré postupy a osvedčené postupy e, ďalej cez hranicu, ale to sa nám zrejme zatiaľ nedarí. Takisto ste spomenuli úlohu dohľadného orgánu či výboru. Musím povedať, že mali sme v rámci medziinstitucionálneho dialógu budeme mať budúci týždeň zasadnutie, kde bude možnosť o týchto veciach diskutovať a pripravíme na budúci týždeň konštruktívny dialog o tú otázku, že podvod je nesprávny, mrhanie prostriedkami nie je o nič lepšie. Áno, nemôžem viac už súhlasiť. Áno, zajtra máme tiež konferenciu o tom, že rozpočet sa musí sústrediť na, na výsledky. Celá pointa našej práce je v tom, že sa musíme sústrediť hlavne na to, že akú prinášajú hodnotu tieto vynaložené prostriedky. Rovnako sa budeme sústrediť aj na procesy, systémy a súlad dodržiavanie predpisom. Určite v tomto obchode došlo už k pokroku. V rámci reportingu už je oveľa väčšia pozornosť venovaná výkonu. Zaviedli sme aj teda meranie e, výkonnosti ako ukazovateľ, ale v podstate tu hovoríme o takej veľkej zmene, e, že treba zmeniť aj myslenie od toho systému, ktorý teraz máme, že máme len checklist, kde si odfajkneme, či všetko bolo dodržané, alebo budeme k tomu pristupovať komplexne a systematicky a uvažovať e, v iných rozmeroch. A to nie je také jednoduché. Pokiaľ ide o vašu kritiku koheznej politiky, iste to je veľmi odôvodnené aj v objektívnych e, údajoch. Ako som povedala po svojom úvode, to e, sa týka prostriedkov, ktoré e, boli predmetom určitých neregulérností, ale nemali by sme teraz to celé úplne zrušiť Máme tu aj e, dôkazy z krajín ako je Lotyšsko, Litva, Polsko, pokiaľ ide kohezne fondy naozaj prispeli HDP od 1,7 do, po, na 2,1 sa zvyšil. A vieme, že teda tá, tie kohezné fondy sú pôsobe ako také mazadlo či mazivo um, toho, tej ekonomiky. Takže môjim záverom je, že musíme byť naozaj mm, čestnejší a naozaj presvedčiví, alebo musíme byť konzekventní v tom, ako tieto veci na seba navezujú, ako sa navezujú aj na iné oblasti, ako sa napájajú. Sú tu už aj dobré príklady, ako napríklad komisárka Kretu, aj pán komisár Hogan spolupracujú na tom, aby kohezné prostriedky priniesli naozaj napríklad e, internet aj na, do vidieckých oblastí, aby to bolo tiež v súlade s, člen, s cieľmi rastu, ktoré majú členské štáty. Ako ja nezniem, nechcem tu znieť, ako že všetko bolo úžasne, lebo nie je tomu tak, ale chcem sa uistiť v tom, že aby sme nezabúdali na EÚ, ktorú momentálne máme, pretože tá by priniesla naozaj e, v 20. storočí sa jej podarilo neuveriteľným spôsobom priblížiť e, k sebe Ehm, mnohé krajiny v 11 nových štátov, ktoré priblížila takýmto spôsobom k ekonomickému rastu. Žiaden iný taký e, príklad sa neudial ešte v minulosti, ale my preto by sme nemali e, vlastne celú túto záležitosť e, zavrieť E, takisto spomínam aj otázku utečencov, pretože tiež spomínam to preto, e, pretože v Európskej únii musíme naďalej byť e, sústrediť sa, teda pre, alebo my máme tendenciu v Európe snažiť sa riešiť, riešiť naše problémy, ale v tom, týchto ťažkých časoch musíme naozaj byť zjednotení, lebo len spoločne sa nám podarí zabezpečiť dobrú budúcnosť pre našich občanov a len keď budeme fungovať spoločne. Teraz nasleduje kolega De Jong, ktorý je na zozname rečníkov. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne aj komisii za vyjadrenie k tejto správe. Ja mám niekoľko pripomienok. Poprvé by som som chcel pri, sa prepojiť ku kolegom, pokiaľ ide o korupciu. My sme už aj v parlamente potom volali, aby sme mali dobré kontroly, e, aj také, ktoré sa vykonávajú jednak komisii, alebo ktoré vykonávajú aj iné európske inštitúcie. A pretože v podstate sa veľmi málo hovorí o e, korupcii, to napríklad platí aj pre OSN, ale aj pre rôzne európske e, z, orgány, napríklad aj v Európskom parlamente. Tu jednoducho je dôležitá táto transparentnosť. My sme sa k tomu zaviazali a e, správa o boji proti korupcii je dobrá aj keď má sa teda predstaviť až začiatkom budúceho roku, bolo by dobre, keby to bolo do, do, do, do datok. Pani komisárka ešte Malstrom, vtedy, ktorá bola za to zodpovedná, to žiadala a mohli sme dostať nejakú priebežnú správu, prvnež bude hotová tá celá správa. Potom ďalšia vec. Um, podľa mňa je dôležité, aby členské štáty boli pod tlakom. E, tu jednoducho potrebujeme mať také správy, ktoré sú ľahko čitateľné pre občanov. Nemôžeme mm, ponechať občanov v nevedomosti pretože iste má občan určité vedomosti, ale tá správa nie býva ľahko čitateľná, ťažko sa veci interpretujú. to je, je tu e, síce zníženie v prípade neregulérnosti e, podvodného a nepodvodného charakteru. Síce je to tak, ale aj tak e, je to otázka e, nového cyklusu, nového systému reportingu, teda podávania správ. A určité e, ukončenie niektorých programov a potom vlastne je veľmi často vlastne odôvodňovať veci aj pred občanmi, aj pre mňa ako poslanca. Takže my potrebujem, musíme mať určitú možnosť, aby sme mohli vlastne nájsť v určité, určitých cykloch, a ktoré faktory hrali v ktorom cykle akú e, úlohu. E, a mu umožňujú potom aj vysvetlenie či výklad. Čiže keď sa tu robí e, tá správa, e, došlo k, prečo, bolo ten, prečo sa viac prípadov odhalilo, možno, že preto, že je teraz lepšia e, práca v prípade odhalovania a podobne. Ďalšia otázka, tu je, Holandsko je na desiatom mieste a v Holandsku máme problém s, problém s podávaním správ, to je možno zaujímavé, takisto aj máme určite problémy s osobnými, ochranou osobných údajov, ale Nespíše sa tu, že v čom ten problém spočíva. Ja by som veľmi rád hovoril s vami o tom, o, o tom Holandsku ako takom, aby som sa takisto aj chcel viac roz, dozvedieť. To isté platí pre stranu 11. Tam zase ide o Holandsko. tu nie sú žiadne, neboli odhalené žiadne podvody od roku 2011. Nož Francúzsko e, vraj nemalo žiaden podfúk a je, Francúzsko je úžasná krajina, to uznám, ale nechce sa mi veriť, že by nebolo, nemali žiaden, žiaden problém Nož e, jednoducho možno, že to je len tým, že sa nevykonávajú dostatočné kontroly, čiže je treba v niektorých štátoch možno, že zlepšiť e, kontrolné systémy. E, a ne, ne, ne, treba povedať niečo viac, než len ako je na strane 3 should by mali zlepšiť. Čo je to should by mali? Takže bolo by takisto treba, aby sa trošku pritvrdil text. Ďakujem pekne. Teraz pani podpredsednička Georgieva. it is uh, certainly pre európske inštitúcie je určite dôležité ísť príkladom pri etických otázkach, takže my musíme spraviť všetko, čo je v našich silách spoločne prostredníctvom správ, zdôrazniť, aká je situácia a naozaj o tomto presvedčiť aj občanov, že sme príkladní. Ja už som to povedala aj v úvode. Budem o tom hovoriť aj so zodpovedným komisárom a uvidíme, čo budeme môcť ešte spraviť. A ide aj o to dokázať, čo sa už robí v členských krajinách e, v rámci boja proti korupcii a aj na pôde európskych inštitúcií. Úplne Súhlasím s tým, čo ste povedali ohľadne komunikácie a dôveryhodnosti. Táto správa je snahou nejak čitateľne zhrnúť veľmi veľa informácií. Včera som si vyžiadala veľkú časť správy a musela som skonštatovať, že je toho veľmi veľa. Je to veľmi bohaté na informácie s mnohými podrobnosťami a my sme sa z toho snažili spraviť niečo, čo je konzistentnejšie, zrozumiteľnejšie. Súhlasím, že sa tomu ťažko rozumie, ak nie ste sám odborníkom na tieto otázky a na tým musíme porozmýšľať pretože takýchto správ e, vypracovávame veľa. Keď ma moji kolegovia informovali, tak e, je, sú tu vlastne tri správy komisie. Správa PIF, správa OLAFu, aj keď, e, dobre, nie je to priamo komisia, potom DG Budget taktiež má svoju správu, aj keď nie súbežne sú doplnkové v rámci boja proti korupcie, korupcii a ochrane finančných zájmov EÚ, ale je tu aj dvor auditorov a je dôležité v istej chvíli spraviť krok vzad, pozrieť sa na tieto správy a pokúsiť sa to nejako prepojiť, e, e, zosúľadiť a nejak lepšie vysvetliť, e, čo z týchto jednotlivých správ vyplýva. A určite sa nám to nepodarí nejak rýchlo, pretože sú tu právne základy, rôzne postupy na ich vypracovanie spolu s členskými krajinami, nielen s inštitúciami ale potrebujeme naozaj mať čo najjasnejší odkaz, ktorý sme mohli nejak jednoducho sprostredkovať a jasne povedať, aká je situácia, kde sa nám darí, kde nie, čo potrebujeme ešte spraviť. Takže úplne s vami súhlasím, ale ak smiem, už len to, že je tu zmetok eh, pri otázkach, či je to dobré alebo zlé pri e, počte zistených neregulérností. No už to svedčí o tom, že e, nie sme veľmi úspešní pri e, poskytovaní jednoduchých, zrozumiteľných odkazov. Preto je vaša kritika oprávnená. Potom otázka, ako rýchlo môžeme túto komunikáciu zlepšiť. Mm, nechcem sa k niečomu zavezovať Samozrejme si vážime, čo e, robíte vy. Berieme na vedomie to, že žiadate viac jednoduchosti a jednoducho, e, jasnosti, e, viac informácií. Ja tu vlastne hovorím aj mm, mene mojich kolegov. niekedy tie informácie, ktoré sa nám dostávajú, nie sú úplne eh, konzistentné a najlepšie. Ale vedzte, že sa eh, naozaj pokúsime zlepšiť ak aj urobíte vynikajúcu prácu, ale neviete to sprostredkovať ostatným, tak to asi nie je až tak vyhovujúce. Ja som tiež e, jednou z rečníčok. E, predrečníci Javor a De Jong e, vlastne už naznačili, že tu nie je všetko v poriadku pri výkazníctve. 31. júl, moment zverejnenia, už to je záruka, že si to určite nikto z verejnosti nevšimne a komisia v posledných eh, rokoch, aj keď za to nemôžete priamo vy, ale vaši predchodcovia sa snažila, E, takúto správu o podvodoch takto proste nenápadne zverejniť pretože sa napríklad zvyšuje počet podvodov. No a preto e, takto zvolený moment e, e, zverejnenia. Ak je to úmysel, tak to funguje veľmi dobre, aj keď neviem, či by to tak naozaj malo byť úmyselne. Pretože tu ide aj o dôveru, boj proti podvodom, to je veľmi dôležité. prvom rade si to chcieť všimnúť a potom e, proti tomu bojovať. Takže komisia by naozaj mohla viac z tohto vyťažiť. Komisia naozaj venuje veľa času tejto správe. Ja som zvedavá, akým smerom sa to bude v nadchádzajúcich rokoch uberať. V roku 2013 eh, v rámci PIF sme žiadali o informácie o kvótach platných pre eh, fond eh, súdržnosti. Zatiaľ sme tieto informácie nedostali. Pýtam sa, prečo potom krajiny, ktoré nenahlasujú žiadne podvody, E, Slovinsko a Fínsko, napríklad v posledných piatich rokoch aj Dánsko, aj e, Fínsko nenahlásili žiadne podvody, aj keď v rôznych oblastiach je to síce pekné, ale viete zaručiť, že naozaj systémy sú absolútne v poriadku. Ak áno, tak potom by som to rada počula z vašich úst. E, Rumunsko, Taliansko, Maďarsko, Polsko 71 všetkých neregulárností pochádza z týchto krajín. A ja, v poriadku, ale ja sa pýtam, čo iný, možno, že nejaký iný výklad toho istého nariadenia, alebo predsa len e, je niečo iné v týchto e, krajinách v porovnaní s ďalšími, ale mňa to každopádne znepokojuje. Eh, a potom taktiež eh, tá lehota medzi nahlásením eh, neregulárnosti a konaním pri oblasti súdržnosti sa to predlžilo dokonca na 31 mesiacov v roku 2014. To je alarmujúce, pretože tu hrozí aj premlčanie. Čo robí komisia v snahe proti tomuto zakročiť. A ešte priame výdavky, priame platby. Taktiež vysoký počet podvodov. E, neviem, či máte nejaké vysvetlenie a potom súdržnosť a utečencov. E, naozaj tú solidaritu treba e, skutočne uplatňovať Krajiny, ktoré dostávajú takéto kohezné prostriedky, by sa mali potom e, zaviazať k prijatiu istého počtu utečencov, ale to len tak na okraj. Takže teraz máte opäť prístor, vy pani komisárka. Nie je našim zámerom prepašovať túto správu prostred leta. Zistím, podľa čoho sa tento dátum zverejnenia stanovuje a ak by sme to mohli presunúť na iný moment, ktorý by bol vhodnejší, tak sa budeme riadiť vašim odporúčaním. Určite nie je našim úmyslom sa vyhnúť nejakej diskusii My už sme hovorili aj s radou. Oni si želajú takúto diskusiu. To isté platí aj pre parlament, takže zistím prečo. Je pravda, že v niektorých krajinách máme veľmi málo alebo vôbec žiadne nahlásené neregulárnosti nie sú nahlásené, buď preto, že sa nestali, alebo preto, že sa nejak inak e, napravili, napríklad správnymi opatreniami. Nemáme úplné údaje. aby sme mohli určiť, prečo to tak je. Pokúsime sa získať viac informácií a zistiť, prečo je to tak. Mm, žiadne neregulérnosti sa buď neodhalili, alebo teda boli odstranené prijatými administratívnymi opatreniami. Máme nové povinnosti, ktoré vyplývajú z nového finančného výhľadu na roky 2014 až 2020 a členské krajiny majú mať stratégie na podpoti podvodom a korupcii a e, štandardné výkazníctvo, takže dúfame, že e, ďaka tomu budeme mať e, jednotnejšiu situáciu v kontexte jednotlivých členských krajín. Zatiaľ to takto zjednotené nie, zjednotené nie je. Politika súdržnosti je tu možno niečo, čo si zaslúži mimoriadú pozornosť. Ehm, tu by som ale potrebovala pomoc kolegov. V roku 2013 ste žiadali viac podrobností o súdržnosti. Ehm, takže dúfam, že mm, od nich hneď teraz získam viac informácií, ktoré vám budem môcť poskytnúť. Potom k tomu, čo ste povedali, pani predsedajúca, o solidarite. Áno, my musíme byť solidárni hlavne v kontexte mimoriadnej krízy a tak to je teraz. Ja naozaj venujem veľa času rozmýšľanie nad tým, čo môžeme ešte spraviť, čo môžeme spraviť lepšie. na jednej strane je solidarita, ale na druhej strane je ochota pomôcť a ponúknuť solidaritu tým, ktorí ju potrebujú. Ja mám isté obavy z hroziacich, prehlbujúcich sa rozdielov a nie zjednocovania. Takže musíme rozmýšľať nad tým, čo môžeme spraviť všetci inštitúcie, občania, jednotlivci tak, aby Európa naozaj z toho vyšla ako morálny výťaz. A musíme si zaslúžiť e, rešpekt ostatných, ale hlavne musíme veriť, e, že sme dobrí ľudia a presne to musíme dokázať teraz. Takže ja patrím k Ukrajine, ktorá prešla veľmi ťažkým obdobím zmien. Taktiež sme boli vystavení otázke utečencov, sú z toho ťažkosti v spoločnosti, ale e, my teraz e, stojíme po boku ostatných a chceme byť solidárni, pretože to je správne. Takže musíme naozaj e, spoločne zadefinovať ten cieľ a tým je silná únia, pretože tá vznikla na to, aby ochraňovala mier. A teraz máme e, príležitosť to dokázať e, vo vzťahu s inými, ako sme to mohli dokázať vo vzťahu s nami samými. Vidíte, že mi na tom dosť záleží. Bola som komisárkou pre humanitárnu pomoc z posledných 5 rokov a naozaj som videla vojnu v našom susedstve. Nenecháva ma to chladnou, takže teraz je naozaj veľmi mm, dôležitý historický moment v dejinách Európy. And Olaf now can reply on the question of cohesion and Takže ja sa o, teraz obratím na kolegov, aby odpovedali na tie informácie o súdržnosti v roku 2013, o ktoré ste žiadali. Samozrejme, ale ja sa volám Andrea Bordony, ja som jeden z autorov tejto správy. Ak som tomu rozumel správne, dopad na platby v roku 2014 v kontekste politiky súdržnosti. Mm, mm, snažíme sa to zdôrazniť každý rok, teda, že je tu, sú tu isté výkyvy pri počte nahlasovaných neregulárností pri platbách Niekedy to môže závisieť od toho, že sa lepšie e, zacielia kontroly, ale niekedy v podstate je to iba náhoda, e, pretože sa niekedy môžeme zamerať na mm, špecifické problémy. Ale niekoľko aspektov treba mať na pamäti, prečo to stúplo z 0,26 na 0,51 Sme skoro na konci plat, e, obdobia 2007-2014 a e, nové obdobie sa pomaly, iba pomaly rozbieha Ďakujem. E, odpoveď je síce zaujímavá, prerušila predsednička, ale nie je to e, odpoveď na túto otázku. Komisárka, ja už mám odpoveď, či poskytneme detaily áno alebo nie. Odpoveď je áno, poskytneme viac informácií ehm, správe DG Budget o neregulérnostiach, takže tam budú tie detaily, o ktoré ste žiadali a ja teraz viem, že teda váš výbor má o to eminentný záujem a preto vás môžem ubezpečiť, že e, vám to poskytnuté bude v správe DG Budget e, ochrana európskeho rozpočtu, tam sa viac zameriame, alebo bude viac podrobností o súdržnosti. Ďakujem. Teraz kolega Ali ako ďalší rečník. Ďakujem pekne, eh, vážený prítomný. Pani Georgieva je poslednou členkou komisie, ktorá nemôže byť e, obviňovaná z toho, že nechce diskutovať, pretože minulý rok e, som bol svetkom toho, ako bola vždy k dispozícii na rozpočtovom výbore a výbore pre kontrolu rozpočtu. E, informácie vždy poskytla, a to veľmi kvalitné. E, teraz k správe boli zverejnené informácie nedávne o tom, že členské krajiny prišli o e, viacero miliárd e, príjmov z daní, hlavne kvôli podvodom a neskorým platbám. Je to síce za rok 2013, ale neviem, či náhodou takéto niečo by neplatilo aj o roku 2014 keďže z veľkú časť rozpočtu EU tvorí DPH, takže keď tu klesnú príjmy, tak to ohrozuje aj celý európsky e, rozpočet. Takže e, opäť sa musíme zamerať na boj proti daňovým únikom a podvodom na všetkých úrovniach. Výročná správa komisie e, prichádza včas, aby poukázala na to, ako, aké hrozby tu sú a ako sa dá e, zakročiť proti podvodom. E, správa za rok 2014 je naozaj komplexná, pokrýva mnoho tém. Keď si ju podrobne pozrieme, tak sa dá skonštatovať následovné. E, jeden príklad politiky na boj proti podvodom na európskej úrovni je Hercules 3 program Takže e, tu by sme chceli vedieť, aké konkrétne výsledky priniesol a ako dopadli e, investície do tohto programu. Myslím si, že je to veľmi dobrý moment e, diskutovať o týchto témach, pretože rozpočet sa musí zamerať na výsledky a myslím, že sa takéto informácie budú zbierať spoločne a naozaj musíme mať pridanú hodnotu pre každé investované euro. A je dobré mať e, dobrý prehľad o tom, čo sa robí na e, úrovni EÚ a potom rok 2014 tu sa zvýšil počet zistených neregulérností. Nie je však úplne jasné, prečo. E, boli lepšie kontroly, alebo sa naozaj zvýšil počet neregulérností. A ešte na záver chcem povedať, že opatrenia na boj proti podvodom tak na úrovni Európskej komisie, inštitúcií a členských krajín by sa mali posilniť tak, aby e, sa nielen zvýšili príjmy, vďaka čomu budeme mať vyšší rozpočet, ale e, treba mať e, výdavky pod kontrolou, pretože tým zaručíme dôveru v inštitúcie. Ďakujem pekne. Teraz pani podpredsednička, nech sa páči, máte slovo. Uh, thank you, Mr. Ďakujem, pán Ali. Chcem potvrdiť, že ja aj kolegovia, moji kolegovia sme samozrejme vždy Európskemu parlamentu k dispozícii na diskusie. A samozrejme, že vieme, za čo sme zodpovední a pred, sme zodpovední aj voči vám, poslancom Európskeho parlamentu. My Samozrejme, musíme brať do úvahy nielen Európsku komisiu, aj zamestnancov, ale aj členské štáty. A preto musíme konať spoločne. Pokiaľ ide o dáta, či by sme vám vedeli poskytnúť údaje v oblasti podvodov z DPH za rok 2014. No to je časť práce, ktorá spadá do programu Hercules 3 a neviem vám okamžite poskytnúť odpoveď z hľadiska časovej línie, kedy by sme tie informácie mohli poskytnúť, ale k tejto otázke sa určite vrátime v písomnej forme, takže odpovieme vám písomne. A podobne Položili ste otázky, ktoré si vyžadujú určité detailné posúdenie a s vašim láskavým dovolením pripravíme odpovede na tieto otázky písomne, aby sme boli ozaj presní, aby to nebolo len nejaké všeobecnosti. Ďakujem veľmi pekne a myslím, že teraz môžeme pokračovať nejakými otázkami. Totiž niektoré detaily neboli zodpovedané, takže... Áno, pokračuje pani komisárka. Sú tu aj ďalšie otázky, ktoré si vyžadujú podrobnejšie odpovede. Samozrejme to, čo eh, som povedala pánovi poslancovi Alimu, sú tu aj iné otázky, ktoré si vyžadujú podrobnejšiu odpoveď a preto ich detailne zodpovieme písomne. Hovorím, toto je v podstate len začiatok tej krátkej správy a určite bude ešte mnoho príležitostí pre kontakty s vašim výborom. Pani predsedajúca, áno, ďakujeme a vážime si to. A samozrejme aj z politického hľadiska je to cenné. Slovo má kolega Novak. Ďakujem za slovo, vážená pani komisárka, pani predsednička. Ďakujem vám v prvom rade za prácu, ktorú ste vykonali a vypracovali. Hoci niektorí kolegovia poukazujú na to, že e, aj v minulosti boli podobné dokumenty vypracovávané, ale určite ten váš dokument e, má aj svoj osobitý prínos. A mm, hovorilo sa aj o jednoduchosti myšlienok, ktoré sa prezentujú v takomto dokumente. 94% rozpočtu EÚ smeruje priamo na eh, investície. A teda ďakujeme za to, že ste nám v Lani hovorili o tom, že sa eh, stanovil určitý štandard, že sa bude vychádzať z výsledkov a nie len z toho, že sa budú podávať správy. Takže mám samozrejme pred sebou materiál, ktorý má vedie k jasnému vyjadreniu stanoviska, že teda e, sa tu myslí mnohom aj dopredu. Finančné korekcie, e, ktoré sú adresované členským štátom, vychádzajú z materiálu KOKOV a majú, teda komisia ich uplatňuje retroaktívne a týmto vlastne sa uplatňujú nejaké pokuty pre členské štáty vzhľadom na chyby, ktoré sa udiali pri implementácii projektu. Čiže keď je o retroaktívne uplatňovanie materiálu KOKOV, tak vlastne tí príjemcovia sú trestaní za to, že konali podľa vtedy platnej legislatívy. Takže Neplánujete nejaké zmeny v tomto, prosím vás? A mám tu ešte jeden bod a to vás budem citovať. Podvody nie sú dobré a preto v podstate e, súhlasím s vami, ako ste to sformulovali, ale tu je tu, konkrétny, je tu konkrétny prípad. Niektorý členský štát má povedzme nejakého príjemcu z fondov, môže to byť malý alebo stredný podnik alebo miestne orgány a tam vlastne na tom istom projekte je tam viacero kontrolných orgánov, Európsky mm, auditorský dvor auditorov, ale ešte aj vlastné vnútroštátne orgány a tak ďalej, teda tie, ktoré bojujú proti podvodom. Myslíte, že by bolo možné, aby niektoré tieto kontrolné mechanizmy, ktoré vykonávajú rôzne inštitúcie, aby sa tento proces nejak zjednodušil, aby existovala jedna kontrola jednej inštitúcie, trebárs. Hmm. Hmm. Aby sme aby sa nemuseli tie isté veci robiť znova a znova a znova a potom ten chudák e, príjemca finančných prostriedkov, namiesto toho, aby vykonával, implementoval projekt, tak musí uspokojovať rôzne e, tieto kontrolné orgány. Uvediem to v takom širšom obraze. Momentálne, samozrejme, sme niekde na úrovni chybovosti 2, 2% hej, v rámci EÚ, takže to predstavuje určité milióny. A úspory A samozrejme, že ide o to, aby sme ušetrili peniaze daňových poplatníkov. A ide o to, aby sa aj touto cestou ušetrilo viacej, než sa odhalí na podvodoch. Keď je niekde viacej problémov, tak tam bude viac kontrol, trebárs. Ako hovorí aj pani predsednička, vo Fínsku sa nepred, proste tam netreba až toľko kontrolovať, pretože aj samotné správy nehovoria o takých nezrovnalostiach, ktoré by bolo treba kontrolovať potom. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne a ďakujem aj za to, že ste sa zmenili o otázkach, ktoré sú dôležité nielen e, z hľadiska správy PIF, ale je ale proste celkovo sú dôležité pre EÚ. Teda, prvá vec, finančné korekcie. Naozaj, už e, asi dva roky vidíme, že dochádza k prekrývaniu. Predchádzajú ho pre plán plánovať, teda programovacieho obdobia s tým novým. Takže Niektoré subjekty dostávajú prostriedky zo starého programu aj z nového. Viete to k nejasnostiam aj z hľadiska toho, ktoré pravidlá platia. A potom si treba objasniť aj kompetencie. Treba čo im skôr uzavrieť tie staré programy a zabezpečiť, aby sme náležite vyškolili aj príjimateľov týchto finančných prostriedkov, aby v tom mali jasno. Čiže do budúcna musíme prijať tieto opatrenia. Samozrejme, snažíme sa tieto jednotlivé alternatívy zjednodušovať, aby bolo jednoduchšie uplatňovať e, aj určité korekcie, aby to bolo jednoduchšie pre príjimateľov, ale aj pre auditorov a pre nás všetkých nakoniec. Takže keď prechádzame z jedného systému na druhý, tak to vytvára určitú záťaž aj to súvisia so zvýšenými nákladmi. A pri tých príjimateľoch, keď sú malí, povedzme, malé tieto subjekty, univerzity, malé súkromné podniky alebo aj miestna správa, pre nich to môže byť dosť náročné. A preto sa hádajú spôsoby, ako by aj tie korekcie mohli byť uplatňované spravodlivo. Hej. Najmä, keď nejde o podvod, ale o chyby. Skutočné, bežné chyby. Takže to, čo hovoríte, je veľmi relevantné, pretože vidíme znova a znova. Jednoduché pravidlá sa nielenže jednoduchšie uplatňujú, ale ťažšie sa za ne skrývať alebo proste konať nejaké podvody. Takže uberáme sa cestou ku zjednodušovaniu celkom systematicky a to sa týka aj opatrení v boji proti podvodom. Máme tu viacero, najprv sme mali 8 takých spúšťacích mechanizmov, teraz máme 2. Takže zjednodušovanie môže byť efektívne samozrejme len vtedy, keď sa uplatňujú aj príslušné kontroly na báze rizík. Čiže čím sú vyššie tie tvrdšie opatrenia, ktoré sa majú kontrolovať, samozrejme, tomu treba zodpovedajúco prispôsobiť aj spôsoby kontroly v súvislosti s tou výškou rizika. Takže keď sa zameriame na výsledky, tak práve tá zjednodušená, alebo to zjednodušenie si vyžaduje viac harmonizácie v oblasti výdavkov. Treba, máme nejakú malú obec, ktorá požiada o prostriedky z kohezného fondu aj z fondu pre E, rozvoj vidieka a bolo by škoda, keby sa mali uplatňovať e, rôzne prístupy. Niekde ide o malé firmy, objemy 200 tisíc, 100 tisíc a podobne. Takže ide o to, aby sme zharmonizovali aj tieto požiadavky na finančné prostriedky z rôznych fondov. A samozrejme už sme často diskutovali o týchto otázkach. Je tu potreba, aby sme proste nestratili z očí to, že e, musíme znižovať aj chybovosť. A toto je cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. A samozrejme chceme sa uistiť aj o tom, že aby sa to riešilo ešte vlastne na úrovni komisie, aby to nemuselo ísť až pred dvor auditorov. A potom, čo sa urobia korekcie, aké ešte chyby tam zostávajú, alebo aká, aké percento chybovosti tam ešte ostane a ak tie výpočty sú dôveryhodné, potom tie stimuly pre korekcie, teda keď si sami oni urobia korekcie, tí, ktorí sú príjimateľní prostriedkov, tak si myslím, že nakoniec e, aj ľudia z, z dvora auditoru, auditorov to oceňujú. Oni sami povedia, všetko, čo robíme, má za cieľ, aby sa znížila úroveň chybovosti a je to nakoniec v záujme európskych daňových poplatníkov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Bolo to trochu ne, ne, neplánované sa venovať tejto téme. Teraz je pán Peterle. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Všetkým nám samozrejme záleží na tom, aby boli peniaze transparentné. Eh, jedna je to otázka dôvery a druhá otázka je zvýšenie efektívnosti. A v tejto súvislosti ja mám niekoľko otázok. Chcela by som spýtať na jedno upresnenie, pretože sme už hovorili o tom, že sa zvyšuje počet neregulárnosti a preto by som chcela vedieť, že či tento pro progres či pokrok vyplýva z toho, že došlo k zmenám v, v princípoch e, kontroly, alebo jednoducho naozaj je viac neregulérnosti. Chcela by som povedať, že ten, to kritérium, ktoré tu je, je e, ťažko povedať, pretože podvod je často predmetom manipulácií a však eh, podvod znamená, že jednoducho eh, sa koná takým spôsobom, že dojde k zneužitiu prostriedkov a eh, tí, pre tých, ktorí s tým pracujú, možno, že veľmi ľahko sa dostanú akoby na tú nelegálnu cestu. A chcela by som sa teraz pýtať, že či sa nedostávame do určitej toho e, nebezpečenstva, že prídeme, nebudeme vedieť je presne rozlišovať to, že čo je dôvodom tých neregulárností, ak sa nám nepodarí e, dobre to odizolovať či vyjadriť a budeme mať určité problémy s potvrdzovaním toho, že či nástroje, ktoré máme k dispozícii, sú naozaj e, ja, reálnymi nástrojmi, jednoducho, že či nev sa neprenášajú tieto prostriedky na iný, na jednoducho na inú platformu a nevieme to jednoducho potvrdiť, že teda čo vlastne je toho príčinou. A tiež by som sa chcela spýtať, či e, nedošlo aj e, k zmenám v podávaní správ a tiež čo je možné urobiť, aby tie informácie, ktoré vám členské štáty poskytujú, boli skutočne úplné a budú obsahovať všetky údaje, či by to nemali byť, či Ehm, by to nemala byť nejaká norma či nejaký štandard, ktorý by museli členské štáty v tomto dodržiavať. Ja som také niečo už počula. Alebo či sú naplánované nejaké inštitucionálne riešenia, ktoré by nejakým spôsobom trošku viac nútili členské štáty k tomu, aby tie informácie, ktoré poskytujú, naozaj budú zodpovedať, a či e, zohľadňovať alebo odrážať, aká skutočná situácia v členských štátoch je. Ďakujem pekne, pani podpredsednička. Uh, Ďakujem. Teda k tej prvej otázke, prečo nastáva nárast v tých nezrovnalostiach. No, je tu viacero dôvodov. Poprvé, Prostriedky, ktoré sú k dispozícii v rámci európskeho rozpočtu, teda EU na rok 2014, teda ktoré boli, tie sú väčšie svojim objemom než tie, ktoré sme mali k dispozícii v predchádzajúcich rokoch. Napríklad 2010, oproti tomu roku to bolo o 10 viac. Takže je tu viac peňazí. A aj keď máme rovnaké relatívne percento nezrovnalostí, predsa len pri väčších sumách, objemoch bude viac tých nezrovnalostí. Po druhé, je tu cyklický faktor, čiže sme zaznamenali v rokoch 2013-2014, ale aj v 2015 do istej miery. A to je práve ukončenie programov a otvorenie nových programov. Takže toto znamená aj určité zmeny v pravidlách, ktoré sa týkajú nového programového obdobia a niekde nastáva pre tých príjimateľov aj určitá nejasnosť. Po tretie, a toto chcem povedať s určitým uspokojením, lepšie sa vykonáva kontrola, viacej zachynávajú tie kontroly oproti predchádzajúcim rokom, takže toto E, vedie k dobrým kolektívnym výsledkom. Takže celkovo je to pozitívny faktor. Ale keď to má slúžiť ako mechanizmus na odstrašenie, tak by to malo viesť ku zníženiu počtu alebo percenta nezrovnalosti. Momentálne v tejto chvíli chceme čím viac toho zachytiť. K tej druhej otázke. E, podávanie správ o údajoch z členských štátov. Nuž, Samozrejme, máme k dispozícii aj legislatívu, podľa ktorej členské štáty majú predkladať tieto správy v harmonizovanej forme, ale a Zistili sa aj príslušné inštitucionálne aspekty pre každý jeden aspekt, teda kto je zodpovedný a tak ďalej. Ale nie všetky členské štáty, a to už som povedala na začiatku, že iba 5 členských štátov má potom podľa toho vypracované svoje vlastné vnútroštátne stratégie pre boj proti podvodom. Takže máme tu určité kritéria, ale plnej harmonizácii toho rámca európskeho ešte vlastne nedošlo v jednotlivých členských štátoch. Takže máme pred sebou ešte dlhú cestu a týka sa to spolupráce medzi členskými štátmi, aby sme začali v širokej miere uplatňovať v rámci EÚ v jednotlivých členských štátoch tú správnu prax. A práve chceme túto zhodu dosiahnuť čo najvyššiu aby sme nakoniec mali jednotné vysoké normy alebo tvrdé normy. Takže podobne ako aj niek- predrečníci niektorí poukázali na to, aby sa komisia na toto viac sústredila a aby viac pracovala aj s členskými štátmi, aby sa prekonala tá medzera, ktorá ešte v súčasnosti v tejto sfére existuje. Takže toto práve že je aj jedným z cieľov, prečo prichádzame s touto správou, aby sa dalo zhodnotiť, kde sa dosiahol pokrok. Ďakujem. Ďalej máme na zozname... Aha, prepačte. Nech sa páči, kolega. Ďakujem za slovo. Toto je ozaj veľmi náročná správa a Dosť ťažko je prezentovať ju širokej verejnosti takým spôsobom, aby bola akceptovateľná v širokej miere. Ale dovolte mi poukázať na to, čo povedala pani podpredsednička komisie. Nie všetky štáty majú už nejaké protikorupčné orgány a tak ďalej, ale prakticky všetky členské štáty majú taký či onaký dvor auditorov, keď to tak môžeme nazvať. Takže ide o to, aby boli e, aj v tejto správe e, teda e, spomínané aj väčšie objemy tých odhalených porušení, aj tých nezrovnalostí, prípadne aj podro, obvodov, od, pardon, podvodov. Takže otázka stále je tu, čo ďalej. Mali by sme e, potom ešte dosledovať tie dôsledky zistených a odhalených podvodov a ako postupovať teda? Ide o to aj, aby sme jednali podľa toho, čo bude chcieť verejnosť, pravda. Ide o to <laughs> na druhej strane, aby to nebolo na úkor vnútroštátnych národných rozpočtov. A teraz hovorím aj o osobnej zodpovednosti tých ľudí, ktorí spáchali podvody. A na to treba nájsť odpovede. V jednotlivých štátoch samozrejme taktiež. A toto súvisí s ďalšou jednou dôležitou otázkou. Väčšina orgánov, ktoré bojujú proti podvodom, väčšina týchto nemá e, represívne kompetencie, ak to tak môžem nazvať. Áno, môžu prichádzať so svojimi zisteniami a stanoviskami, ale Napríklad dvor auditorov nemôže povedať, toto je podvod. On môže povedať, zistili sme vysokú úroveň rizika, že tam môže byť podvod alebo že došlo k podvodu. A potom až trestné senáty, teda súdy ako také, rozhodnú, či došlo ku spáchaniu trestného činu podvodu. A potom následne sa koná a vyniesie sa rozsudok a tak ďalej. Takže dvory auditorov nemajú v tomto právo moc vyniesť nejaký rozsudok. Možno určitá miera podvodov, ktoré odhadlia protikorupčné orgány a orgány proti podvodom, to proste je fakt, že sa odhalia, ale potom ako ďalej, ako to naviazať na justičné systémy v jednotlivých členských štátoch, aby sa to, štátoch, aby sa to riešilo. A ešte tu mám jednu ďalšiu otázku. Tieto inštitúcie, ktoré nemajú tzv. represívne kompetencie, tieto inštitúcie eh, majú niekedy také neadekvátne postavenie, proste neberú sa dosť vážne. A asi by komisia mohla penovať viac pozornosti na E, to, aby aj osvetu budovala u občanov, aby občania vedeli, aký význam má napríklad dvor auditorov a podobné orgány. Ďakujem. I agree that the word... Pani predsednička, no už e, súhlasím, že s tým, že teda to máme pred sebou ešte veľa práce, pretože verejnosť bude veriť e, len vtedy, keď sa podnikne niečo e, v prospech odhalovania podvodov. Ja som toto spomínala vo svojom vystúpení, že tu je už e, návrh nariadenia Európskeho úradu pre Európskeho prokurátora. Tento úrad by mal byť na to. Čiže keď bude nejaké vyšetrovanie, ktoré odhalí podvod, potom bude Európsky orgán, ktorý bude mať môcť konať na báze tohto odhalenia. Ale čo som nespomenula, a je to aj v správe, je tu ďalší návrh smernice o boji proti podvodom prostredníctvom trestného práva. To bolo navrhnuté ešte v júli 2012 a malo by to pokryť určité um, slučky, ktoré alebo určité biele miesta v legislatíve členských štátov, aby bolo možné naozaj zakročiť v prípade odhalenia podvodu. My tu vlastne v návrhu tejto smernice sme patovej situácii, nikam sme sa neposunuli a mm, kolegovia mi ma môžu opraviť, keď e, sa milím, ale že v podstate sú tam problémy s DPH, rôzne názory, ale musíme jednoducho prekonať tie prekážky, tak aby sme boli schopní preukázať našim e, občanom, že keď je tu došlo k jednoznačne k podvodu, tak sú tu adekvátne nástroje na konanie a že to funguje. Ja to poznám z to zo svojich skúseností, keď som konzultovala s mnohými občanmi, ktorí majú obavy z európskeho rozpočtu, ale aj o rozpočty ich vlastných krajín a celkovo verejné prostriedky, že si nie sú celkom istí, že či tu je jasný, eh, že či je, keď je sa jasne odhalí podvod, či aj jasne potom nasleduje za tým nejaké konanie. No až z legislatívneho pohľadu, čo sa v najbližších mesiacoch, rokoch rozhodne na tomto fronte, to vlastne potom určí mieru efektívnosti nášho boja proti podvodom a korupcii. Myslím, že treba prijať veľmi dôležité a Ja určite dúfam, že spoločne sa vlastne dopracujeme k správnemu miestu v rámci týchto rozhodnutí. Zatiaľ nechcem nejakým spôsobom podceňovať dôležitosť toho, aby dokumentácie boli e, transparentné a aby boli jasne e, schopné aj, alebo aby mohli občania porozumieť jasne týmto textom a mohli odhaliť podvod. To je samozrejme dôležité, ale tá chýbajúca časť, ktorá sa týka harmonizácie trestného práva, ktoré, ktorá by potom vlastne umožní ísť po dôsledkoch podvodného konania, aby, bola tak, aby to bolo také, že, členský, že občania budú mať naozaj vieru v to, že keď dojde k podvodu, naozaj to bude potrestané. Myslím si, že týmto by sa potom ten cyklus uzavrel, ten kruh uzavrel. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz je nasledujeme pán Perinsky. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Prvnež e, položím niekoľko otázok pani Georgieve. Chcel by som sa spýtať, či by ste mi nemohli objasniť, čo ma zaujímalo, že či nie je zvyčajnou praxou poskytnúť aj priestor tieňovému spravodajcovi po tom, čo vystúpil spravodajca hlavný. Lebo ja som si myslel, že toto je štandardný postup a prispieva to k širšiemu tém, širšiemu palete tém, ktoré sa hneď na úvod e, otvoria, tak aby podpredsednička vedela, že sú tu rôzne názory hneď od začiatku. Teraz by som sa chcel prihovoriť pani podpredsedničke po bulharsky. Pani podpredsednička, vy ste aj správne už povedali, už na začiatku svojho vystúpenia e, ste správne povedali, že toto vlastne je prvá správa, ktorú prediskutováme tu e, v našom výbore. A to je správa z minulého roku. A e, uvažujeme ešte o ďalších čiže aby v súlade s politickými prioritami, od, eh, aké predstavil pán Juncker, či vlastne eh, potom Európska komisia funguje eh, s programom, ktorý sa venuje viac princípom, princípom dobrého hospodárenia dobrej e, rozpočtového poriadku teda dobrej správy veci verejných. A pretože ja mám taký dojem, že komisia sa bude takisto, alebo sa takisto musí sústrediť na tieto e, oblasti, pretože tu vlastne sa najlepšie sa obhajujú e, obraňujú európske prostriedky na, úrovni, na tejto úrovni. My sme už hovorili o tom, že tieto správy veľmi ťažko, e, roz, týmto správam ťažko rozumejú občania, to už bolo povedané, čiže bolo by dobre, keby tie dotazníky možno boli e, lepšie, to sa aj si musí napraviť, to je tiež e, správne, ale to všetko súvisí s tou dobrou správou vecí verejných a čo tým myslím? A to, ako, ako sa vlastne hovorí o podvode v správe. Čiže je tu je miera e, podvodu 2,8%, ale ako sa to vlastne potom vykladá? E, keď sa človek bude dívať iba na tie negatívnu prax podvodov, tak potom z toho človek môže mať dojem, že e, kohezná politika je v podstate by mala, je na zlej ceste, pretože v, je tam mnoho podvodov. Potom myslím si, že perspektíva je správna tom, že zo všetkých týchto podvodov alebo týchto prípadov podvodov, ktoré boli registrované, um, asi iba len malá časť malá časť je, vlastne, ku ktorým vlastne ešte kvázi nedošlo. Čiže to tu nie je žiadne pod, e, podvody. Tu, to teda súvisí s klasifikáciou samotného podvodu a neregulérnosti. E, a tu súvisí s e, dôvodmi. A myslím si, že tá klasifikácia podvodu musí byť takisto lepšie byť klasifikovaná. A Myslím si, že práve to je taká veľká výzva aj pre komisiu. Ehm, a to, tá výzva pre komisiu spočíva aj v tom, že presadzovanie legislatívy by malo byť zjednodušené. Pretože dobrá správa veci verejných musí fungovať a po druhé, akým spôsobom využijeme my prostriedky tým najlepším spôsobom, lebo toto sú prostriedky Európskej únie, ako ich najlepšie využijeme, pretože ide o záujmy európskych občanov. A to by som chcel aj jasne povedať. že naozaj je to veľmi komplexná záležitosť, to je pravda, ale to ešte neznamená, že budeme e, strácať zo zreteľa korupciu a podvody. Vonkoncom nie, práve naopak. A taký komplexný prístup by by pomohol boju proti korupcii a podvodom. Takže korupčné praktiky musia byť zadefinované lepšie a mňa tiež zaujíma, aké sú vaše očakávania. Vy možno očakávate, že my ako parlament e, podporíme e, vás, ale určite to aj radi urobíme. Ale ešte niečo prax reportingu, teda podávania správ zo strany členských štát. Už aj kolega De Jong sa tiež divil tomu, že Francúzsko neposledovalo žiadnu správu za jeden celý rok. No už aj v poriadku existujú rôzne praktiky eh, podávania správ, ale to je v poriadku, ale ale pokiaľ ide o zakrývanie skutočnosti, tak potom je to už problém. A myslím si, že tieto, takáto prax súvisí aj s tým, že v niektorých krajinách, e, ale sa podáva správa prakticky o všetkom, úplne o všetkom, e, každá čiarka. A sú niektoré krajiny zase pristupujú k podávaniu správ takým filtračným spôsobom, si povedia, no tak toto nie je, treba o tomto nič, nič toto netreba hlásiť. A potom je tu ďalšia otázka. Na konci správy sa hovorí, že Nemecko, Polsko a Česká republika e, sú najlepšie, pokiaľ ide o odhalovanie podvodov. Nuž, ja som celkom ale nepochopil, že na báze, aký, na, na báze čoho došlo k takémuto záveru pretože o Bulharsku sa hovorí, že mnohé alebo väčšina podkladov, ktoré boli poskytnuté, tam sa takisto ešte hovorí, že Bulharsko je jedinou krajinou, ktoré má aj určitú stratégiu proti, boja proti korupcii už pri vypisovaní e, tendrov, ale nejako v tých záveroch sa to ako si neodráža. Ďakujem pekne. Teraz pani podpredsednička. Ďakujem pekne, pán Pirinsky. Chcela by som začať tým, čo ste povedali, že potrebujeme proporcionalitu. Pár Novákov sa už vyjadril aj v tomto zmysle, aj iní poslanci s ním súhlasili. Takže je enormne dôležité, aby sa e, určilo miera rizika, k tomu sa pre, prijali potom príslušné opatrenia. My e, najprv robíme také ten prvý, e, prvý prieskum, už máme určité skúsenosti v tejto oblasti, avšak nemôžem povedať, že sme úplne 100% na to pripravení, aby doterajšia politika mohla eh, uplatňovať sa na všetky programy, no, aby sa táto politika presadila tam, kde je ťažká kontrola alebo kontrola, výkon kontroly možno so mm, sebou nesie vyššie rizika. No, ale mali by sme sa prikloniť asi eh, k lepšej koncentrácii le, lepšej koncentrácii kapacít členských štátov a takisto aj schopnosti Európskej komisie. A pokiaľ ide o to, aby sme dosiahli eh, súhlas jednotlivých eh, politikov jednotlivých štátov, alebo aby sa v tomto zjednotili či zhodli. To je dosť dôležité. My sa snažíme s nimi spolupracovať a musia spolupracovať aj členské štáty aj s Európskou komisiou, e, tak aby sa identifikovala dobrá prax. A určite to by bol pokrok. Myslím si, že to je vlastne aj ten najmenej nákladný výsledok, e, ktorý sa dá dosiahnuť. Vy ste spomínali Nemecko, Polsko a Českú republiku že prečo sú oni na tých popredných miestach, majú najvyšší počet správ. Takže určite e, doprac, predstavili v týchto správach svoje výsledky kde došlo k pod vodom, tým sa nemyslí, že iné členské štáty sa nedostatočne usilovali. Možno by som ešte v závere mala povedať, že My chápeme, že táto správa mohla byť trošku lepšie komunikovaná alebo troška byť troška komunikatívnejšia a možno, že e, viac sa sústredila na cieľ takejto správy. A už môžem slúbiť, že teda na budúc, pre budúcnosť e, to budú správy od e, generáliteľstva pre rozpočet aj od OLAFu s takým cieľom, aby nás presvedčilo to, že akým spôsobom môžeme teda optimalizovať postupy. Boli tu e, rôzne názory už e, aj pri výdavkoch, pri príjmoch, aby to došlo k lepšej spolupráci e, členských štátov Tiež sme sa snažili eh, aj by sa tu zaviedli spoločné či rovnaké indikátory, ukazovatele, ktoré budú eh, odmoz odhaľovať neregulérnosti a prípadné podvody a všetko možné. A keď sa pozriete na túto naozaj komplexnú správu, aby ste ju detalnejšie preskúmali, pochopili by ste, že aké ťažké je získať tie informácie tak, aby sa tam dala nájsť nejaká naozaj jednotná spoločná logika ale chápem, že sú tu, e, je to trošku možno iné, ako od nás e, očakávalo naše publikum, ale my sme si našu úlohu splnili a musíme sa sústrediť na to, čo je naozaj dôležité. Ďakujem pekne. Tým sme vyčerpali tento bod programu. Pán Pirinsky, ja vychádzam z toho, že tí, ktorí majú záujem sa hlásia ako prvý a preto máme e, rečnícky zoznam taký, aký máme. Pani podpredsednička, vám sa chceme poďakovať za diskusiu a lehota napríklad dodatočných otázok o týždeň presne 18. hodina a tešíme sa na tie dodatočné informácie, ktoré ste nám slúbili. Tým sme vyčerpali tento e, bod. Teraz máme už len hodinu na zvyšné body a preto budeme veľmi prísne dohliadať na rečnícky čas. Budú mať rečníci maximálne minútu, inak to nejde, lutujem. Teraz máme osobitnú správu, financovanie čistiarní, odpadových vod pôvodne rieky Dunaj Pán Pufan je tu za Európsky dvor auditorov. Náš pravdajca je pán Tamáš Dojč a dávam mu týmto aj slovo. Nech sa páči. Merci. Pán Pufan ako prvý. Dom, medam. Ďakujem pekne, vážená pani predsedujúca, vážení poslanci, poslankyne tohto výboru, aj všetkých ostatných zainteresovaných. Ja som veľmi rád, že tu môžem byť dnes po obede pri skúmaní tohto pracovného dokumentu, ktorý vypracoval mm, váš spravodajca pán Deutsch, Ja chcem mm, zablahožovať jemu aj jeho týmu za to, že tak brilantne a stručne mm, vypracoval túto správu. Ide o dôležitú otázku pre európskych daňovníkov, ale je to skôr technická záležitosť, e, ťažko pochopiteľná. Spravodajca však dobre zhrnul e, to, čo bolo predmetom auditu a taktiež závery a odporúčania, ktoré figurujú v našej správe. Doplnil aj odporúčania v snahe udelenie absolutória za rok 2014. Niekedy to mm, viac menej preberá odporúčania dvora auditorov. Ja verím, že všetky tieto odporúčania umožnia dobre realizovať e, politiku európsku v oblasti, tejto oblasti čistenia odpadových vod. Pán Deutsch to už veľmi dobre spravil, ale ja tiež zdôrazním to, čo sú podľa mňa hlavné odkazy obsiahnuté v tejto správe o e, čistení komunálnych odpadových vod v povode rieky Dunaj. Európska únia spolufinancuje takéto čističky a chce tým zlepšiť život občanov a hlavne ochraňovať životné prostredie. na to, na ochranu životného prostredia si musíme v prvom rade byť istí, že lehoty, e, ktoré sú v smernici zakotvené, sa budú aj dodržiavať. V záujme optimálnej ochrany by bolo dobre ísť nad rámec toho, čo je e, v smernici 91. Dali by sa lepšie využiť e, možnosti čistenia. My sme vypracovali odporúčania k špecifickým environmentálnym otázkam, ako napríklad eh, dobré kontroly pri mm, silných zrážkach. Našli sme aj riešenie na odstraňovanie splaškových kalov ak by sa to zle spravovalo, tak by eh, hrozili rezídua ťažkých kovov tak v pôde, ako aj v riekach. Takže musíme mať eh, le, eh, normy a ide o to naozaj podporiť skládky. Čo sa týka finančnej stránky, všetci vieme, že tieto drahé infraštruktúry sa používajú v časoch, kedy prostriedkov naozaj nie je nazvyš a je potrebné výdavky naozaj dobre kontrolovať a ma- maximálne využiť takto vysoké investície, tak ako skonštatoval dvor aj pri iných eh, príkladoch spolufinancovania. Nemali by sme mať predimenziované infraštruktúry, ktoré by sa skoro nikdy e, plne nevyužívali. Treba zvážiť potreby a mať e, rozumné e, plány. Jednotliví aktéry nemajú využívať všetky dostupné prostriedky, preceňovať potreby a teda budovať e, nadbytočné kapacity, ktoré budú musieť potom platiť budúci užívateľia. E, kvôli hospodárnosti je tiež možné, aby prevádzkovateľ čistiarne zosúladil úroveň e, nákladov s podobnými referenčnými zariadeniami. Na záver by som chcel niečo povedať o cenovej politike. Dvor odporúča, aby členské krajiny mali e, dobrú e, cenotvorbu pri vode. Vzhľadom na e, zariadenia by bolo dobré, keby to bolo naozaj v prospech užívateľov Niekedy to predstavuje teda účet za vodu a 4 dostupných prostriedkov. Ak by e, však cena bola príliš nízka za vodu, tak by potom možno hrozila nedostatočná údržba infraštruktúry a taktiež e, e, by mohlo to byť na úkor čistenia odpadových vôd. Takže treba možno vykompenzovať deficity z iných zdrojov, aj keď sú v súčasnosti obmedzené. Týmto sa dostávam ku koncu. Ďakujem za pozornosť a vyzývam členov tohto výboru, aby teraz položili eventuálne otázky, na ktoré sa ja s mojimi spolupracovníkmi pokúsime odpovedať. Ja sa vám chcem ešte raz e, poďakovať, pán Púfanov. Opakujem, že máme málo času a preto teraz spravodajca, pán, pán Dojč. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, v troch minútach sa pokúsim zhrnúť to, čo mám povedať. Chcel by som v prvom rade oceniť e, prístup pani predsedničky a nech ma ubrzdí, keď prejdem cez tie tri minúty, prosím prvom rade chcem poďakovať pánovi Pufanovi a jeho kolegom za veľmi kvalitnú a cennú správu. Dovolte niekoľko údajov. V rokoch 2000 až 2006 bolo 2,1 miliard eur k dispozícii pre e, štyri členské štáty na čističky z toho v rokoch 2007 až 2013 sa už e, zvyšila tá suma na 5,8 miliard a aj teraz sa obrovské prostriedky investujú na tento účel. Aj z príslušných údajov je zrejme, že tu sú štyri veľmi dôležité oblasti, ktorým sa venoval dvor auditor. Nejdem ich menovať, predpokladám, že všetci ste sa s nimi zoznámili. Sú tu ale tri dôležité zistenia ten pomer investícií je ozaj vysoký v týchto štyroch krajinách. Jedna tretina v týchto štyroch, z týchto krajín teda investície spadajú do tejto oblasti a samozrejme e, aj na základe toho, aké problémy tu nastali a komisia práve na to poukázala. Napríklad viazanie zdrojov celkovo z tých štyroch krajín Česká republika v podstate celkom dobre, Maďarsko niekde trošku lepšie než priemer, Slovensko priemer a Rumunsko podpriemer z hľadiska využívania tých prostriedkov. A dôležité je, ako povedal aj predrečník, eh, je to práve aj aspekt toho, ako motivovať rodiny, aby nadviazali už na tie investície, ktoré existujú aby sme dosiahli cieľ zlepšovania životného prostredia a aby proste sa obmedzovala spotreba vody pozitívnym spôsobom. A v tomto e, vlastne sa uveráme tou logikou, aká tu bola prezentovaná. Chcem počerknúť, že vlastne už smernica z roku 1991 poukazuje na to, že keď je tu viac e, e, a na to vlastne poukazuje aj viacero ďalších správ, že už daný dokument je prekonaný. Budem sa tešiť na vaše pripomienky a otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem pripomenúť rečnícky čas. Jedna minúta. Teraz pani Ajala Sender ako ďalšia rečníčka. Sí, gracias, presidenta. Áno, ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcela by som práve vo vzťahu k tým ťažkostiam ktoré sa týkajú čističiek od prvých vod. Navštívila som pri viacerých príležitostiach členské štáty, a teda tie nové členské štáty, ak tak môžem povedať. A priamo som konštatovala, teda navštívila som konkrétne tie prevádzky a videla som, že sú tam aj technické problémy, aj te- finančné problémy rôzneho charakteru aj z hľadiska implementácia. A dosť veľký problém bol práve z hľadiska technického uplatňovania týchto princípov, pretože chýbali odborníci. Takže tiež sme mali s týmto určité skúsenosti, keď sa e, na, u nás začalo pracovať na témach, ktoré spadajú pod kohezný fond. V Polsku sme sa stretli treba tiež s tým, že sa rozbehli tieto e, stavby takýchto čističiek a, a potom tí odborníci, keď to tam dostávali, tak odišli inde, skončili niekde v Británii a podobne. Takže dôležité, aby tí, tí odborníci, ktorí e, sa pripravia z danej krajine, aby boli k dispozícii aj naďalej. A a aby aj tie podniky samotné, aby mali k dispozícii patričných odborníkov potom, keď sa dajú do prevádzky. Takže toto má dosť... či je tu problém s časom, hovorí pani predsedajúca. Povedali sme minúta. Ďakujem pekne. Pán Zdechovský. Ja sa pokúsim zmestiť do jednej minúty. Pýtam sa na udržateľnosť infraštruktúry tejto správe, za ktorú ďakujem spravodajcovi. Naozaj veľmi podrobne sa venoval tejto otázke. Ďakujem aj dvoru auditorov za kvalitné spracovanie, ale je tu málo informácií o tom, či vlastníci infraštruktúry vybudovali dostatočné finančné rezervy a umožnili tak dostatočnú údržbu. To je problém v súčasnosti hlavne mm, pri prosiedkoch z EÚ, teda udržateľnosť a udržba. Pýtam sa, či za 5 rokov táto infraštruktúra ešte fungovať bude a ak áno, e, z akých peňazí sa bude platiť. To by ma zaujímalo. Ďakujem. A ja som na zozname rečníkov. Otázka na pána Pufana, Rumunsko, jedna z dotknutých krajín. Vy ste z tej krajiny, je normálne, že sa v rámci auditu aj v vlastnej krajine venujete. Ja tu vítam aj pani, pani Toševu. Nie, pán Magas. Pýtam sa na závery dvora auditorov v kontexte e, nového viacročného finančného rámca? Máte hneď aj slovo. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať aj dvoru auditorov, aj spravodajcovi, odviedli dôležitú prácu. My sme už poskytli niekoľko otázok a myslím, že dokonca robíme viac ako to, čo odporúča dvor auditorov, ak to bola vaša otázka, pani predsedajúca. E, potom niekoľko špecifických záležitostí, e, teda, že by sme mali od členských krajín žiadať správy. Aj pri obciach sme nejako 2000 obyvateľmi my nesúhlasíme z dvoch dôvodov, pretože sa e, už v rámci smernice tomuto venujeme. Členské krajiny musia vychádzať z e, prístupu, ktorý sa zakladá na rizikách, ak hrozí zhoršenie vodného prostredia Takže to už je upravené v súčasnej legislatíve. A potom ďalší bod, e, bolo by to veľmi e, veľké administratívne bremeno, neprimerané, pretože majú iné povinnosti, ako vypracovať správy. Dúfam, že to bola dostatočná odpoveď. Ak nedajte mi vedieť, pokúsim sa ešte povedať viac. Takže predsedajúca, ja som to vlastne nepochopila, ako je to v kontexte viacročného finančného rámca, čo už je uh, uskutočnené. everything that has to do with miera čerpania od roku 2014 sa tomu venujeme. Vznikla špeciálna pracovná skupina. Taktiež máme mechanizmus posilňovania kapacít, tzv. rámec pre uplatňovanie štruktúry. Je tam sedem krajín v rámci pilotného projektu. Ja nie som z DG životné prostredie a ak dovolíte, e, poradím sa s príslušnými kolegami a dám vám vedieť um, odpoveď písomne, teda presne dopad nového viacročného finančného rámca. Áno, trváme na tom, pretože chceme vedieť, či to, čo tu robíme, uh, má nejaké konkrétne výsledky. Teraz pán Javor na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Za minútu sa budem venovať jednej e, otázke a síce nadmerným kapacitám. Pán Dojč, náš spravodajca, správne zdôrazňuje, že je to dôležité, ale nevidím to v, ich, v jeho odporúčaniach aj v kontexte absolúto. Je to veľmi dôležité, pretože e, takto e, sa vlastne upriamujeme na plýtvanie. Uvediem jeden príklad. Jedna čistička v Maďarsku, v Debrecíne, e, 3,5 e, násobne kapacity presahujú počet obyvateľov tohto mesta. Myslím si, že sa s tým dá niečo robiť. Sú projekty, aj keď možno, že to nie je jediný príklad nadmernej kapacity, tak to by sme nemali uplatňovať e, prostriedky, akurát, že chceme veľké projekty a Takto sa zneužívajú európske fondy a e, aj fond súdržnosti. Ďakujem teraz pán Pufan za dvor auditorov opäť. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Čo sa týka otázok, ktoré mi boli určené, súhlasím s tým, čo povedala pani Ayala Sender. Sú tu ťažkosti, ktoré súvisia s čističkami, ale chýbajú aj experti. Všeobecne si projekty vyžiadujú napríklad štúdie eh, realizovateľnosti. Sú oblasti, kde klesá počet obyvateľov. Hovorilo sa skôr o expertoch. Ja som 20 rokov pracoval na dvore auditorov v Rumúnsku a u nás zákon hovorí, že všetci musia byť buď ekonómovia alebo právnici. A keď sa robia kontroly, tak e, sa môžu privolať na pomoc aj e, odborníci, konkrétne inžinieri. V budúcnosti takéto vyššie kontroly budú mm, môcť zamestnať eh, expertov aj na mieste. A potom správy týchto expertov o kvalite zariadení ehm, vyplýva z toho buď občiansko alebo trestnoprávna zodpovednosť. Eh, ten expert naozaj musí byť zamestnanec tej inštitúcie, pre ktorú vypracováva správu aj pani predsedajúca položila otázka, to, že som bol vybratý že Rumunsko figuruje v tejto správe a ja som jej autorom, tak eh, som vlastne prišiel na dvor auditorov 1. júla 2013. Predtým som 6 mesiacov pracoval v oddelení 4. Potom som prešiel na oddelenie číslo 2. Tuto správu začal môj kolega e, Rakúšan, pán Fogebauer. Ja som potom e, od e, predsedu dvora auditorov bol poverený vypracovaním tejto správy. Ďakujem za tieto informácie. Teraz e, pán spravodajca, aj keď zdá sa, že sa zrieka, takže sme na konci. Ďakujeme za informácie a čakáme ešte na dodatočné informácie a informácie. Teraz osobitná správa 8215, finančná podpora EÚ pro primeranie potrebám mikropodnikateľov. Spravodajkyňa je pani Eh, Ayala Sender, ale eh, za dvor auditorov pani Iliana Ivanova teraz. Eh. Ďakujem za slovo. Dámy a páni, je pre mňa vždy veľkou cťou mať príležitosť zúčastniť sa na zasadnutí výboru pre kontrolu rozpočtu. Dnes máme pred sebou osobitnú správu Európskeho dvora auditorov a je tu otázka, rieši vianočná podpora EÚ primerane potreby mikropodnikateľov? Chcel by som poďakovať za spoluprácu e, pani spravodajkyni Ines Ayala Sender a ďakujem taktiež výboru za to, že vždy, teda ako obvykle, veľmi e, pružne reaguje. Vlastne táto správa bola e, vydaná len pred letnými prázdnicami a, prázdninami a e, ak dovolíte, teraz by som uviedla niektoré veci do kontextu. Samozrejme, že malé podnikanie môže veľmi pomôcť e, a financie samozrejme v tomto zmere sú veľmi užitočné pri tzv. startupoch a podobne. Otázka, do akej miery poskytuje EÚ finančnú podporu, aby e, sa vyplnila medzera po financovaní pre takýchto uchádzačov. A či už priamo sa financuje cestou grantov, alebo e, cestou jednoúčelových finančných nástrojov, to je na požičky a záruky. Ďalším dôležitým zdrojom financovania pri týchto pri mikrofon, mikrofinancovaní je vlastne aj ten spôsob, keď je Európsky investičný fond poskytuje dohľad nad týmito prostriedkami cestou. Máme tu vlastne 96 rôznych programov do roku 2013 a kód bol kód zameraný na samostatné e, zárukové činné osoby a malé podniky. Tam sa na granty vydalo 2,4 miliardy a presná cifra, ktorá sa týka mikropodnikateľov, tá nie je k dispozícii. Pokiaľ ide o finančné nástroje, tie boli na úrovni 680 miliónov do konca roku 2013 a potom PPMF, tam bolo 203 miliónov na roky 2010 až 2013. Z toho 103 miliónov je z európskeho rozpočtu. Ako vidíte, je to, ide tu o dosť veľké sumy. Keď sa zameriame na to, o čom hovoril náš audit, cieľom bolo zhodnotiť, či potreby drobných podnikateľov sa naplnili cestou využitia Európskeho sociálneho fondu, ale aj cestou finančnej podpory z EPMF, teda Európskeho nástroja mikrofinancovania Progres. Bolo tu niekoľko krajín, kde sme hodnotili e, cesty financovania e, podľa, teda grantmi, ale aj týmito nástrojmi mikrofinancovania. Taktiež sme vyhodnocovali úroveň informácií, ktorá bola k dispozícii v členských štátoch aj na komisii vo, vzťahe, vo vzťahu ku nákladom na implementáciu. A zistili sme počas nášho auditu, že existuje v aj v programe, aj vôbec e, v realizácii viacero chýb. Vo všeobecnosti e, sa poskytovali tieto prostriedky bez e, náležitého vyhodnocovania potrieb. Niekedy dochádzalo k nadmernému poskytnutiu prostriedkov. Povedzme, e, neadekvátne sa vyhodnocovali systémy riadenia rizík. Taktiež sme sa zamerali na systém podávania správ v rámci ESF. Teda nebolo dosť informácií o výkonnosti týchto podnikov. Samozrejme je e, ťažké až no, nemožné dospieť ku celkom vyhodnocovaniu efektívnosti využitých prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu. Takže otázka implementácie a nákladov na implementáciu cestou týchto finančných nástrojov, na to sme sa tiež zamerali. Tu je pozitívna vec, ktorú sme zistili, že popri slabostiach práve asi polovicujú teda polovica tých, ktorí boli predtým nezamestnaní, títo mikropodnikatelia, tí využili tieto prostriedky na, začiatok, na začiatie podnikania. Celkový záver, ku ktorému sme dospeli z tohto auditu, financovanie EÚ mikropodnikateľov by sa mohlo zameriavať presnejšie na cieľovú skupinu a aby sa e, aj potreby konkrétne lepšie vyhodnocovali. Je tu teda niekoľko odporúčaní, ktoré sa týkajú oblasti, kde by sa veci mohli zlepšiť e, pri využívaní e, fondov, ktoré sú k dispozícii. Navrhli sme, aby sa lepšie vyhodnocovala situácia uchádzačov pri schváľovaní týchto prostriedkov a odporúčame komisii, aby členské štáty mohli využívať e, systém EPMF, teda Európskeho nástroja mikrofinancovania Progres, až keď budú mať náležite, náležite vytvorený systém e, monitorovania a riadenia rizík na lepšej úrovni. Dôležité je, aby sa prostriedky dostali povedzme k tým zraniteľným skupinám a k nezamestnaným. A v neposlednom rade sme odporúčili komisii aj to, aby na obdobie do roku 2020 zanalizovala implementačné náklady jednotlivých grantov, pôžičiek a záruk, aby sme sa dopracovali k takému presnejšiemu obrazu o tom, ako sa realizuje správna trax, prax a pri tom, ako sa dodržujú náležité rozumné úrovne nákladov. Takže hovoríme o efektívnom využití finančnej podpory u mikropodnikateľov a verím, že informácie, ktoré sme poskytli, budú pre vás užitočné a pomôžu vám pri vašom rozhodovaní. Ďakujem vám za vašu pozornosť a teším sa na vaše otázky a pripomienky. Ďakujem pekne. Teraz má slovo spravodajkyne pani Ajala Zender. <clears throat> Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. V prvom rade chcem poďakovať e, dvoru auditorov za túto správu. A teda ide o tie finančné nástroje, ktoré majú za účel podporovať rozvoj mikropodnikania. Samozrejme, hovoríme o tých podnikoch, kde je menej než 10 osôb. A vieme, že tieto malé podniky majú e, teda k dispozícii malý objem financií a 90 zhruba je takýchto podnikov tu e, v Európe a preto majú na svojich pleciach práve väčšinu zamestnanosti. Takže zistujeme aj cestou e, mikropodnikania celú širokú sféru. Vlastne treba od tých podnikov startups až aj, aj ďalej proste sú tam oblasti, kde treba adekvátne investovať. A máme aj takých eh, malo- alebo mikropodnikateľov, ktoré sú vlastne samostatne zárukovočinné osoby a aj touto cestou si riešia situáciu, eh, aby neboli tzv. falošne zamestnaní a vieme, že táto situácia nastáva, že potom vlastne takéto osoby radšej fungujú na trhu ako e, samostatne zárobkové činné osoby a majú vlastné podnikanie. Takže vieme, že členské štáty aj regióny chápu, o čo ide, keď hovoríme o mikropodnikaní, ale samozrejme sú tu aj odlišnosti v jednotlivých kultúrach a štátoch, ale v každom prípade oceňujem, že dvor auditorov sa pokúsil zameriať na to, ako čo najlepšie toto riešiť. A nie je to jednoduché. E, je mi ľúto teda, že keď sa porovnávali tieto finančné nástroje, iste sú dosť odlišné a mohli by sa skôr navzájom doplňať. Ale fakt je, že tu ide o dva rôzne účely. Sociálny fond je veľký a významný nástroj, ktorý zahrania mnoho ďalších vecí, e, okrem aj okrem mikropodnikania samozrejme. A tam samozrejme je to troška iné z hľadiska prispôsobovania tohoto nástroja než toho druhého, ktorý sa špecificky zameriava na mikrofinancovanie. Takže sociálny fond postupne e, funguje aj ako e, subvencovanie mikropodnikateľov, trvá ale reálne hovoríme o tom, že tieto dotácie, áno, presne sú tým nástrojom, ktorý, ktorý môže veľmi pomôcť malým podnikateľom, keď sa chcú, povedzme, prispôsobiť situácii na trhu a niekedy potrebujú, povedzme, nejaké technické prostriedky a tak ďalej. A pokiaľ ide o ten konkrétny odborný nástroj, tak ten EPMF pokladáme za ten doplnkový nástroj a ten samozrejme znamená, že sa poskytujú pôžičky a iné proste formy finančnej podpory mikropodnikateľom Ide o to, aby tieto osoby, povedzme, neboli nejak vyčlenované zo spoločnosti, aby sa im podarilo rozbehnúť podnikanie. A ide o to, aby sa zlepšila aj rola a pozícia mnohých rodín, ktoré sa uberajú práve cestou takéhoto mikropodnikania. Takže tu sa otvárajú veľmi široké možnosti. Oba tieto finančné nástroje by mali fungovať komplementárne a pokiaľ je o ten konkrétny špecifický nástroj, tam práve aj dvor auditorov poukázal veľmi správne pri porovnávaní využitia týchto dvoch typov prostriedkov. Ďakujem. Ešte sa prihlásili štyria kolegovia o slovo. Nech sa páči pán kolega Deng na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. V podstate ja by som chcel sa vyjadriť za mnohých malé a stredné podniky. Brusel je veľmi vzdialený, pokiaľ ide o fondy, pre nich jednoducho je to príliš ťažké a nevedia, akým spôsobom sa môžu aj oni dostať týmto peniazom. Preto som rád, že pani Ivanová z auditorského dvora vlastne poukazovala aj na nároky ehm, malých a stredných podnikov. A to musí z toho vzísť to, aby niektoré fondy sú teda, ne, nemôžeme ani teda z Európsky sociálny fond vylúčiť. Ehm, ja by som teda chcel urobiť niekoľko odporúčaní, pri pokiaľ ide o absolutórium napríklad, e, možno, že by tu mali byť, malo byť nejaké centrálne miesto pre malé a stredné podniky. Ďakujem pekne, pán kolega Hayes. Apologies, um, President. Thank you very much indeed and, and congratulations to the court. A, no, ďakujeme za túto správu aj dvoru auditorov, aj pani spravodajkyni. Hovoríme tu o veľkých finančných objemoch a práve aj pani spravodajka Marodiakyňa poukázala na to, že asi 90 podnikov v EÚ sa zaradujú do kategórie mikropodnikov a preto musíme veľmi opatrne pristupovať k tomuto, aby tie finančné prostriedky smerovali presne tam, kam majú. Niekto povie, že požičky sú lepšie než granty, pretože tam existuje určitá potenciálna možnosť, hlavne, že tie peniaze idú z európskeho rozpočtu a potom je možné v prípade potreby ich stiahnuť. A súhlasím s odporúčaniami, ktoré pani spravodajkyňa predložila a práve zdôraznila eh, aj to, že napríklad asi 20 krajín, krajín v rámci EPMF využívajú tieto eh, asi do úrovne okolo 208 miliónov a čo tých zvyšných 8 krajín z tej 28 európskej. A tie proste asi nedostatočne využívajú tie financie. Čo je ale taktiež dôležité povedať, je, mali by sme sa pokúsiť získať čo najviac informácií o Európskom sociálnom fonde v súvislosti s dostupnosťou grantov. Eh, vieme, že o pôžičkách sa toho vie viac. Mám tu ešte jeden postreh, ak dovolíte. Pani spravdajkyňa práve eh, skritizovala súdny dvor, že sa veľmi sústredoval na pravidla a nie na výsledky na toľko. Myslím, že keď ide o audity, tak eh, dvor auditorov práve že musí zdôrazňovať, aby sa dodržiavali príslušné pravidlá pretože to je zodpovednosť tohto orgánu, aby dohľadal na to, že prostriedky EÚ sa náležitým spôsobom vynakladajú. Vy ste, že aj správne využitie je veľmi dôležité, ale dôležité je, aby sa dodržiavali príslušné postupy. Prepašte, ešte poslednú vecičku chcem povedať na adresu, sú, na adresu dvora auditorov. E, prečo e, je E, e, prečo ste sa len na niektoré krajiny zanali? že som tak dlho hovoril. Muchas gracias, señora presidente. Pani Ayla Sender má slovo. A, pardon, pani López Fontane. Ďakujem za slovo a ne, keď porovnáme nástroj pokrok, teda ten progres a Európsky sociálny fond, myslím si, že momentálne treba dbať na to, že sú tu dosť výrazné rozdiely medzi týmito dvoma nástrojmi, teda medzi ESF a EPMF. A vieme, že v období 2007 až 2013 sa operačné programy vypracovali podľa prioritných osí. A hovorili sme aj o mikroúveroch napríklad, aj v, hovorilo sa taktiež o možnosti tradičnej financie, tradičného financovania, ale nebudem opakovať to, čo sa tu už spomínalo. Keď porovnáme tieto dva nástroje, majú rôznu formu a je možno nebezpečné prichádzať hneď e, k záverom z hľadiska toho, ako sa uvádza v odporúčaní číslo 4. Takže je dôležité merať efektívnosť týchto prostriedkov alebo fondov aj z hľadiska efektívnosti a ich využitia teda. Ide o to, aby investície boli investované teda rozličným spôsobom. Totiž takto. Každý podnik má svoju vlastnú charakteristiku a preto eh, aj prístup k týmto podnikom z hľadiska mm, ich potrieb musí byť individualizovaný. Je to dôležité. Ďakujem. Kolega Štichovský, eine Minute, Kolega Štichovský na jednu minútu. Vás poslúcha. Pán kolega Zdechovský, pani predsednička, ja som e, zvyknutý vás počuť poč- poslúchať, takže ja sa zmestím do jednej minúty. Najprv by som sa chcel poďakovať všetkým. Mám 5 pripomienok. Prvá pripomienka je viditeľnosť tohto projektu. Tá je naozaj veľmi nízka, to sa musí zmeniť. To je niečo, čo dokáže rozhýbať európsku ekonomiku a tento projekt je veľmi dôležitý a preto je treba zvýšiť a požadovať viditeľnosť projektov. Potom ďalšia vec, ktorú by som chcel je monitorovanie a hodnotenie. Chcel by som naozaj, aby sa niekto konkrétne venoval tomu, že čo to prinieslo a čo to prinieslo konkrétnej ekonomike, pretože sú tu nástroje, ktoré sa dajú použiť na meranie um, pôsobenia, rozhýbania peňazí a ekonomiky. Potom je tu tá otázka meriteľnosti úspechu, či bol projekt úspešný v danej krajine a nebudem už viac hovoriť. Ďalšie dva body si nechám na osobné stretnutie, lebo inak by som tú minútu nestihol. Danke, kolega Novakov, eine minúta. Ďakujem pekne, teraz kolega Novakov na jednu minútu. Ďakujem pekne. Musím povedať, eh, že tu bola správa um, pani Ivanovej a jej týmu. Myslím, že to prispieva um, vysokej kvalite produktov nášho výboru. Mám niekoľko pripomienok naozaj musíme sa osobitne sústrediť na tradičné trhy, ale percento odmietnutých projektov je stále veľmi vysoké. V krajinách, kde pôsobí táto iniciatíva, môžem povedať, že je tam veľmi nízka osveta o možnostiach alebo miera povedomia o tom, aké sú možnosti. Takže tam treba niečo urobiť. A potom tieto programy by mali vlastne doplňať tie iniciatívy, ktoré už máme a nie sa prekrývať. Ja mám pocit, že sa to trošku prekrývajú. Takže ak by som mohol niečo navrhnúť, potrebujeme viac efektívnosti, aby sme získali pridanú hodnotu a merateľné výsledky a tiež jasné postupy, ktoré budú uplatňovať viac transparentnosti a menej byrokracie pre malé a stredné podniky. Ďakujem pekne pani Dlabajova na jednu minútu. Ďakujem pekne, ja sa pokúsim byť stručná. Ďakujem pekne. Um, Európskemu dvoru auditorov za túto správu, lebo viem, že to asi nie je také jednoduché, lebo jedna vec je, že e, chcete zasadiť strom dnes a zajtra čakať, očakávať jablka. Malé a stredné podniky majú e, dlhšie trvanie, treba trošku dlhšie čakať a tie výsledky nie sú hneď v dispozícii o výkonnosti. Tým by som chcela zdôrazniť, že mohli by sme lepšie identifikovať potreby mikropodnikateľov podnikateľov Niektoré z nich sú spomenuté v správe, ale nie všetky. Sú to aj väčšie problémy, pre ktorým, ktorým čelia malé a stredné podniky a startupy. Lebo keď budeme poznať ich potreby, budeme môcť pripraviť dobré nástroje. Druhá vec je nesnažiť sa porovnávať eh, rôzne nástroje, ale snažiť sa nájsť nejakú synergiu medzi nimi. Toto mi naozaj chýba. Je tu tabulka na strane 13 kde ako keby bola jasná synergia, e, ale nič z toho nespomína. A ďalšia vec, ktorú by som chcela povedať, že bolo by dobre, keby tu boli dobré príklady do, osvedčených dobrých postupov, ako sa používali tieto nástroje, lebo toto by nám v budúcnosti tiež mohlo pomôcť. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pani riaditeľke Sukova Toševa z Generálneho pre zamestnanosť. E, a teda, že čo vlastne, čo sa teda podarilo vlastne na báze toho, čo prinieslo nové nariadenie. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Komisia víta túto správu Tieto nástroje sú veľmi užitočné pre e, mikropodnikateľov, ktoré ich potrebujú. A v správe sú identifikované slabé stránky a tie sa mali odstaniť, keď bude plne implementovaný nový e, prac rámcový program, ale ešte sa bude vyžadovať aj úsilie zo strany členských štátov, pretože to je pod spoločným manažmentom a e, členské štáty tiež musia robiť svoju úlohu. Nový právny rámec zdôrazňuje požiadavky pre programovanie a pre tú fázu tvorby projektov tým, že sa zavede vyhodnotenie ex ante, pričom sa toho novej regulačnej námec vyžaduje, aby sa preverovali e, údaje pokiaľ, e, v rámci osobitných e, správ. A toto správy nebudú postavené iba na finančných informáciách, ale aj na výkone týchto nástrojov a ich pákových efektov. My akceptujeme odporúčania súdu, niektoré už implementujeme s výnimkou jedného, ktorý žiada o komparatívnu analýzu implementačných nákladov jednotlivých nástrojov ktoré považujeme my za trošku disproporcionálne. Veríme, že pridaná hodnota z e, týchto, e, tých, tohto nástroja nebude znížená. Tým som chcela spôrať, že implementácie programovacieho obdobia 2007 až 2013 pokračuje do konca roku 2015 a pre ESF po e, vyhodnotení ex ante za celé programovacie obdobie nastane neskôr. Pokiaľ ide o ďalšie odporúčanie, tiež vítame návrh pracovného dokumentu pani Aeli Sender a uznávame, že počas predchádzajúceho programovacieho obdobia bolo tu problém, ktorý súvisel s komplementaritou um, medzi ESF a nástrojom Progress, avšak v rámci nového finančného regulačného rámca sme otvorili možnosť otvoriť financovanie operačných programov aj cez e, nový easy nástrojov, nástroje a budú o, tý, o týchto synergiách informované zúčastnené strany prostredníctvom rôznych osvetových kampaní a viacerých stretnutí. A my sme zorganizovali tiež niekoľko osvetových eh, kampaní udalostí a tiež chceme podporiť využívanie e, finančných prostriedkov aj z viacerých fondov naraz. To je tiež možné, aby to prispelo európskemu hospodárstvu. Ďakujem pekne predsednička, musím niečo k tomu povedať, e, pretože vy ste tu pripravili niečo, čo ste tu prečítali a prakticky nikto z vás nezodpovedal ani na jednu z siedmých otázok, ktoré tu boli položené. Takže my naozaj máme jednoducho nárok na odpoveď. Tu bola otázka, čo máte 20 krajín, čo tie ostatných 8, ďalšia otázka, neviem, jednoducho, alebo dostaneme od vás niečo písomne, alebo čo teraz máme urobiť.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 Takže pokiaľ ide o vašu otázku, pán Hayes, mnohé krajiny mali mikrofinančné projekty, momentálne je to 23, už nie je 20 a ten, e, my, to je postavené na báze žiarosti, čiže musia žiadať členské štáty o túto podporu ale pretože len keď je žiadosť, e, až potom je poskytnutý ten prostriedok. Momentálne aj určitý dôvod, prečo niektoré členské štáty nemajú záujem alebo nízky záujem, napríklad Fínsko, majú výborné domáce prostriedky a nechcú sa pripojiť k európskym nástroju. V Nemecku je osobitný právny rámec, ktorý umožňuje len bankám požičiavať peniaze a niektoré trhy sú zase príliš smalé, napríklad Luxembursko alebo Malta preto nie všetky sú to nepokrýva všetky členské štáty. Takisto to bola otázka kolegu pred vami, e, pokiaľ ide o monitorovanie a vyhodnocovanie. A opäť by som chcel povedať o poslednom strednodobom vyhodnotení, ktoré sme zaslali aj Európskemu parlamentu. Je tam dokument, ktorý obsahuje množstvo informácií o vplyvoch a dopadoch týchto nástrojov, tohto nástroja. Ja? Ďalšia otázka, ktorá súvisí s vizibilitou či viditeľnosťou a určite nemôžeme súhlasiť viac, e, že je treba zvýšiť viditeľnosť e, možnosti mikrofinancovania z európskej úrovne. My sa snažíme 19. oktobra, čiže za niekoľko týždňov bude Európsky deň mikrofinancovania, ktorý bude vo všetkých členských štátoch, vrátanie tu Belgická, kde sa zúčastní aj Belgická kráľovna, takže sa maximálne snažíme, ale nevždy sa nám podarí pretlačiť informácie tam, kde kam treba treba predsednička. Mohla by som aj z vás požiadať, eh, že čo sa teda, eh, čo sa teda napravilo na báze eh, kritiky dvora auditorov. Pani Ivanová, ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem vám všetkým poslancom za pripomienky. Všetky sme si poznamenali aj vaše kritické pripomienky a ja sľubujem, že Budeme sa snažiť e, zlepšiť sa, ale chcela by som sa venovať niektorým dôležitým otázkam. Myslím, že pani Lope e, poukázali na, to, na tento problém aj ďalší poslanci, že sú tu dva typy nástrojov, ktoré sme analyzovali. A chcela som vás uistiť, že alebo o tom, že v žiadnom prípade sa nesnažíme nejako len tak plošne porovnávať, aby sme mohli povedať, že či ESF je, je lepší alebo nejaký iný. Jediné, čo sa snažíme v týchto indikazovateľoch výkonnosti nezávislo posúdiť, efektivnosť týchto nástrojov, pretože slúžia rovnakému účelu, obidva slúžia pomôcť mikropodnikateľom a potom je to na členských štátoch, aby si zvolili ktorý im lepšie slúži. Ale niekedy e, môžu zdieľať určité náklady a napríklad alebo právna štruktúra nástroja môže byť e, podobná alebo je tam možnosť využívania oboch fondov pri e, rovnakom príjemcovi a podobne, čiže je to potom na samotnom členskom štáte, ako to, alebo čo bude, o čo bude žiadať. V niektorých prípadoch sa lepšie hodia granty, niekde sa lepšie hodia nástroje z EPMF, takže nie je tu zámer, alebo nebol tu zámer nejako priamo porovnávať tieto nástroje, skôr len posúdiť, že ako sú, alebo aká je ich efektívnosť v podporovaní malých a stredných podnikov, alebo mikropodnikateľov. A ďalšia otázka sa týkala výkonu a súladu s legislatívou a s predpismi. Chcela by som uvieť, že my sme urobili obe tieto hodnotenia v správe. Sú tam niektoré prvky súvisiace s otázkou súladu, ale je tam aj otázka výkonnosti, určovania kritérií výkonnosti vyhodnocovania efektívnosti. My sme takisto hovorili o určitých eh, kritériách výkonu auditu a podobne v jednotlivých odsekoch 20, 38, 39 kde sme sa snažili vyhodnotiť účinnosť či efektívnosť mikro alebo financovania. Bola tu tiež jedna otázka, ktorú som chcela zodpovedať, ktorá sa týkala členských štátov, že prečo len 5 to je, také typi, to je taký typický počet členských štátov, kde, ktoré navštívime pre audit výkonu. To nie je finančný audit, my nemôžeme ísť do všetkých 28 členských štátov. Máme rôzne obmedzenia a prečo sme sa rozhodli pre týchto 5? Nemecko, Grécko, Taliansko, Polsko a Rumunsko. Oni majú vlastne najväčšie prostriedky alokované spoločne predstavujú 76 všetkých prostriedkov pridelených. Okrem toho Rumunsko a Grécko nealokovalo nič, ale Rumunsko bolo jedným z najväčších príjemcov, dvoch najväčších príjemcov E PMF. Takže okrem týchto piatich e, členských štátov sme navštívili 18 riadiacich e, výborov, ktoré majú na starosti 22 SFP a my sme dosiahli celkom dobrú reakciu 89% aj z hľadiska ich skúseností pri, s pomoci pre mikropodnikateľov. Predsednička Ďakujem pekne. Dostaneme dnes aj pri tejto téme, pretože tu ešte máme stanovisko pani Ari Sender o vykonávaní európskeho nástroja mikrofinancovania ProKres. Ja by som teraz chcela navrhnúť, aby sme hovorili len o takých otázkach, o ktorých sme ešte nehovorili, aby sme nemuseli všetko opäť opakovať. Mali sme tu aj štúdiu expertnej skupiny. Ehm, máme tu aj tu tu, ja by som teda chcela požiadať, aby sme nevenovali tomuto tému viac ako 7 rokov, 7, 10 minút. Chcela by spravodajkyňa žiadať o slovo, nech sa páči. Áno, ďakujem za slovo. A je fakt, že tu máme štúdiu, ale okrem toho e, sú tu určité priority, samozrejme. Toto je stanovisko, ktoré zdanlivo hovorí o tom istom, ale nehovorí o tom istom. Ide tu o konkrétny finančný nástroj na mikrofinancovanie, a okrem toho sa navezuje a týka programu Progress. Čiže je to financovanie alebo mikrofinancovanie pre tých príjemcov, ktorí potrebujú vlastne si vytvoriť nové podmienky na zamestnanie. Som rada, že sa rozšírilo geografické pokrytie na 23 členských štátov a chcem využiť túto príležitosť a poďakovať sekretariátu za všetku podporu, ktorú som dostala a aj vlastne veľmi rýchlo a pružne reagoval teda vždy na moje podnety. A nakoniec sme si vypočuli aj zo strany komisie, že e, niektoré štáty majú legislatívu, ktorá viac chráni e, príslušné osoby, ale bolo by dobré odporučiť vlastne aj to, aby legislatíva si s týmto nástrojom na mikrofinancovanie, e, aby tá legislatíva podporovala viac to zameranie na výsledky, tak je to vo Fínsku alebo v Nemecku. A keď e, sa môžem zamerať na odporúčania, myslím, že by bolo dobré mať viac údajov na to, aby sa zistilo, do akej miery e, tie najzraniteľnejšie skupiny eh, alebo menšinové skupiny v programe dokázali si zachovať tú udržateľnosť rozvoja. Okrem toho, dôležité je, aby dochádzalo ku komplementárnosti tohto nástroja na mikrofinancovanie s inými nástrojmi, napríklad so sociálnym fondom. A nakoniec sa to bude týkať aj toho budúceho programového obdobia. Dôležité, aby tam bolo dostatok prostriedkov a vieme, že od roku 2016 prichádza nová iniciatíva. Okrem toho je dôležité, že vytváranie pracovných príležitostí e, bolo aj nižšie, než sme predpokladali, pretože viacerí príjemcovia týchto prostriedkov boli vylúčení z možnosti uchádzať sa o tieto mikroúvery. A je nám ľúto, že možno cez, kvôli byrokracii, ako nám z časti, teda dúfam, že nám to vysvetlí komisia, že tu boli určité prekážky v príprave e, podnikov na to, aby sa mohli uchádzať o takúto finančnú podporu. Táto iniciatíva, ako som už povedala, mohla by pomôcť vytvárať e, také skupiny, ktoré e, sa budú môcť potom etablovať na podnikateľskom trhu EÚ. A myslím práve, že často ide o tých istých e, podnikateľov v jednotlivých krajinách, o ktorých teraz sme hovorili aj predtým. Žiaľ, niekedy dochádza k formálnym nedostatkom, že žiadosti nie sú úplné Takže potom je to nedostatočné a takéto materiály sa nedajú patrične spracovať. Ďakujem. Minuta pani López Fontáne. Ďakujem za slovo. Fakt je, že pani Ines Aela e, sa pustila do projektu, ktorý je ozaj veľmi zložitý a nezabúdajme, že hovoríme o finančnom nástroji, ktorý sa zameriava tener výlučne na to, aby sa zlepšila finančná situácia znevýhodnených osôb, aby tieto osoby mohli e, získať nejaké finančné prostriedky napríklad na podnikanie. Čiže ide o vysoko znevýhodnené osoby, a sú to osoby, ktoré často nemajú žiadne možnosti získať prácu alebo nájsť si prácu a potrebujú nielen peniaze, ale potrebujú aj poradiť, potrebujú určitý dohľad nad tým, aby sa dokázali rozbehnúť. A preto samozrejme je tu viacero aspektov, o ktorých dnes nehovorí, ale e, je tu určite potrebné dosiahnuť komplementárnosť medzi týmto fondom, e, teda nástrojom na mikrofinancovanie a Európskym sociálnym fondom. E, hovorilo sa už e, v tejto súvislosti aj o sociálnych podnikoch napríklad. Takže v tomto smysle treba poukázať aj na správu, ktorá sa týka týchto sociálnych podnikov a tie, tieto samozrejme tiež, bohužiaľ, čelia nedostatku financií. A práve takéto podniky vytvárajú pracovné príslož, e, príležitosti pre osoby, ktoré sú najviac nevyhodnené. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz za Európsku komisiu vedúca e, DG Employ vedúci. Ďakujem. Ďakujem za slovo a Analizovali sme váš návrh e, veľmi podrobne aj e, uznávame, že sa mohlo niečo zlepšiť v oblasti mikrofinancovania. Zobrali sme to do, e, na, do úvahy, keď sme vypracovali tento nástroj. Napríklad mm, Third Access čiže aj financovanie sociálnych e, podnikov. Dve, dva príklady zlepšenia, e, nástroj záruk, máme nástroje pre budovanie a posilňovanie kapacít a taktiež pre rizikový kapitál. Potom doplnkovosť, EASY a ISF, e o tom hovoril spravodajca. Je tu povinnosť poskytovať e, školenia, akýsi mentoring. A keďže sa nedajú financovať e, veľmi nákladné školenia, preto chceme, aby členské krajiny využili prostriedky ISF. Potom vytváranie pracovných miest je to skôr umiernené, môžeme o tom diskutovať, ale je tu e, cieľ 46 tisíc mikropôžičiek. E, v priemere jedna mikropôžička vytvára dve pracovné miesta, dokopy zhruba 92 tisíc. Podľa mňa to nie je až tak zanedbateľné. Potom zamietnutia, tu chcem niečo upresniť. Jeden z cieľov nástroja je vyhnúť sa e, nadmernému zadlženiu. E, ide o zraniteľné skupiny ľudí a oni e, oveľa rýchlejšie môžu sa ocitnúť v situácii nadmerného zadlženia, preto máme etický kódex a jedným z cieľov je vyhnúť sa nadmernému zadlženiu, preto sú isté e, žiadosti zamietnuté, ak e, teda samozrejme máme zabraniť takémuto niečomu. Sociálne podniky, už som povedal, Third Access zahrňa aj finančnú podporu pre sociálne podniky. Je to nové, e, je možné investovať do výšky 500 tisíc eur a prvé výsledky sú slubné. A ešte úplne na záver utečenci a žiadatelia o azyl sme v kontakte so skupinou IRB a snažíme sa využiť tieto špecifické nástroje, o ktorých sme aj tu hovorili, samozrejme s cieľom e, pomôcť práve utečencom a žiadateľom o azyl. Ďakujem. Ja verím, že sa k tejto téme ešte budeme mať príležitosť viackrát vrátiť. Ďakujeme za tieto informácie. Lehota 25. september 2015 a 19. oktobra budeme hlasovať a teraz spoločná štúdia výborov kont budget na tému zloženie expertných skupín, komisie a stav registra expertných skupín čo sa s týmto registrom stalo. Túto štúdiu spravili pán Blomajer a pán Field. Našim spravodajcom je pán Jong, ale okamžite dostane slovo pán Blomajer. Thank you, Mrs. Chair. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci, poslankyne. E, niekoľko slov na úvod predtým, ako sa pustím do uh, prezentácie. Ide o spoločné úsilie. Túto štúdiu sme spravili spoločne s univerzitami Osle a v Bristole. Je tu doktor Mark Field z univerzity v Portsmouth, kde sa venuje tejto téme expertných skupín komisie. Ešte ďalšia vec na úvod, ak nepoznáte ciele tejto štúdie, my sme v marci boli požiadaní pozrieť sa na dve otázky súvisiace s expertnými skupinami, vyrovnanosť a transparentnosť. A to sa týka aj predchádzajúcich e, diskusí na pôde Európskeho parlamentu a komisie a boli aj isté kritiky vznesené v týchto dvoch prípadoch, takže toľko stručne na úvod. Nebudeme hovoriť e, veľmi dlho, keďže už je dosť neskoro. Stručne uvediem kontext, hlavné zistenia našej štúdie, čo sme zistili v oblasti vyrovnanosti a transparentnosti a potom pán doktor Field vedie naše hlavné závery a ešte mm, potom aj niekoľko našich odporúčaní. Takže stručne Tí z vás, ktorí nepoznajú systém expertných skupín Európskej komisie, toto sme zistili v apríli 2015, keď sme zisťovali e, údaje spolu 830 expertných skupín. zhruba 6000 jednotlivých členov a 24 tisíc ďalších. Predstavte si, že ja som členom piatich eh, expertných skupín. Počítal by som sa 5 krát za každú expertnú skupinu. Takže teraz naznačím, eh, aký je kontext, koho podporujú, komu radia títo expert, experti. Vidíte tu graf, rôzne generálne riaditeľstva, komisie. E, väčšina používa viac ako 10 takýchto expertných skupín. Hlavne Taxud, e, Sante, Envy a tak ďalej. Takže skôr menší počet generálnych riaditeľstiev, ktoré využívajú veľkú časť týchto skupín. Keď sa pozrieme na to, ako sa systém vyvíjal v priebehu času, tak v roku 2006 sme mali viac ako 1500, expertných skupín, takže došlo k výraznému poklesu v uplynulých rokoch. Keď sa pozrieme ešte zbližšia na e, členov expertných skupín, tak tu vidíme štyri hlavné kategórie. Členské krajiny, 28 členských krajín, národné správy a potom dva typy individuálnych členov, tí, ktorí za, predstavujú záujmy a tí, ktorí e, vystupujú vo svojom vlastnom mene. E, a skoro 4000 organizácií, ktoré sa zúčastňujú na expertných skupinách. Potom pohľad e, na organizácie. To nás zaujalo v rámci tejto štúdie v kontexte vyrovnanosti a transparentnosti, aké organizácie sú členmi týchto expertných skupín. A tu vidíme, že e, veľkú časť zaberajú združenia 30 potom mimovládne organizácie 15 medzinárodné organizácie tretích krajín, potom firmy, ehm, výskumníci, akademická obec 6 a tak ďalej. Teraz vývoj od roku 2013. Európsky parlament a Európska komisia boli aktívne čo sa týka snah zreformovať expertných skupín. To bolo zhruba až do konca roka 2013 a vtedy sme sa my začali zameriavať na vývoj. Takže dobre pozrieť sa na mm, členstvo organizácií. Ale je tiež niečo znepokojúce, keďže tu výrazne e, zrástol počet e, združení ktoré sú akousi generickou kategóriou a nevždy presne vieme, aké záujmy zastupujú. Ďalšie, ďalšie znepokojujúce zistenie je e, pokles výskumných e, inštitútov, mimovládiek a akademikov. Takže pri e, vyrovnanosti sme zistili nasledovné. Komisia eh, chce zachovať, eh, pokiaľ to je možné, rovnosť medzi ekonomickými a neekonomickými záujmami. Bol dosiahnutý istý pokrok pri mnohých expertných skupinách, keď e, generálni riaditeľia e, zistili, že by bolo lepšie mať e, vyváženejšie zloženie a aj tí, ktorí nepredstavujú žiadne ekonomické záujmy, boli prizvaní potom sme sa pozreli na register expertných skupín a zistili sme, že ešte stále je tu pretrváva istá nerovnováha. Je veľa podrobností v správe. Keď sme sa pozreli na stupeň nevyrovnanosti, tak e, v podstate sa situácia zhoršuje a zaujímavé je, že máme expertné skupiny, kde prevládajú neekonomické záujmy, ale je tam vždy jeden člen, ktorý zastupuje ekonomické záujmy. Naopak to nevždy platí. Napríklad 60 skupín nemá ani jedného člena, ktorý by nezastupoval nejaké ekonomické záujmy. Niektorí generálni riaditeľi, riaditeľia preto zvolili mm, politiku otvorených dverí, takže príjmajú žiadosti aj z občianskej spoločnosti ale z toho, čo sme videli a z korešpondencie medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom, tak to až tak v praxi nefunguje táto politika otvorených dverí. E, ťažko sa takéto e, žiadosti e, stimulujú pretože častokrát nie je buď záujem, alebo chýba e, expertíza. Takže táto politika v súčasnosti ešte nefunguje. Ďalšia vec, ktorú uznala Európska komisia, je, že niektoré organizácie občianskej spoločnosti majú finančné problémy bol zavedený systém špeciálnych eh, príspevkov v roku 2014. Naša štúdia bežala až do júna tohto roku a ukázalo sa, že sa táto možnosť nedostatočne využila. Keď sme o týchto príspevkoch hovorili s jednotlivými generálnymi riaditeľstvami, tak eh, sme nezistili nejakú veľkú vôľu eh, túto možnosť využiť. Takže či sa zlepšila e, vyrovnanosť e, a taktiež, či sa teda splňajú požiadavky Európskeho parlamentu. Áno, e, bol dosiahnutý pokrok v niektorých prípadoch. Lobisti, ktorí boli zaregistrovaní ako jednotlivci v minulosti, tak ich zatriedenie sa zmenilo. Ale predsa len to treba ešte zlepšovať. E, e, nezlepšilo sa to až tak veľmi pri overovaní e, konfliktov záujmov. Sú to aj odporúčania ombudsmana. Uvidíme, ako na to zareaguje Európska komisia. Mala by sa, dôsledne, mali by sa dôslednejšie uskutočňovať overovania v prípade konfliktov záujmov. A potom transparentnosť. Tu sa to až tak e, výrazne nezmenilo od rozhovorov s Európskym parlamentom na tému expertných e, skupín. Tu nie sú žiadne, e, žiadna povinnosť tendrov v jednotlivých prípadoch sme zaznamenali výrazný pokrok aj pri registri, pretože generálne riaditeľstva čím ďalej tým viac využívajú pri expertných skupinách aj e, verejné súťaže, ale nevždy to komisia považuje za e, vyhovujúce, ak je to veľmi technická oblasť, vtedy to nie je až tak E, vyhovujúce ísť cestou verejného výberu. Potom organizačné kategórie organizácií nevždy sa ľahko chápe, kto túto kategóriu využíva. Môžu to byť zástupcovia ekonomických záujmov, aj neekonomických záujmov, nejako sa to nerozlišuje. A Európska komisia nám dovolila pozrieť sa na vývoj v priebehu uplynulých e, rokov, zloženie expertných skupín. Mali sme IT experta, ktorý sa naozaj dlho e, tým to zaoberal. Mali sme ťažkosti s databázou, pretože sa tam nevždy správne zadávajú údaje Myslím, že aj ombudsman to skonštatoval. Iba jeden príklad som tu uviedol. Európska organizácia spotrebiteľov BEUK e, vyskytuje sa 25 rôznymi názvami Čiže malo by to figurovať iba jedenkrát a vyskakuje to 25 krát. Teraz ešte k transparentnosti. Máme tu príklady pokroku, opäť individuálnych. Komisia či ním ďalej, tým viac využíva e, nejaké verejné súťaže, vypisuje verejne mandáty. Máme e, isté dôkazy, že sa čím ďalej tým viac zverejňujú aj výsledky týchto skupín, ale tak či tak e, je tu hodnotenie celkovo negatívne. Je to iba v individuálnych prípadoch a nie systematicky. A e, záverom dám slovo kolegovi Markovi Fieldovi. Ďakujem pekne. Hovorí sa o výraznom pokroku v správe v oblasti vyváženosti a transparentnosti, ale predsa len v našich odporúčaniach sa ešte stále naznačuje, že je čo zlepšiť. Pokúsim sa to stručne prebehnúť, keďže času nie je nazvyš. Sú tu isté asymetrické informácie a to by sa dalo vyriešiť e, lepšou vyváženosťou, bola by aj vyššia dôveryhodnosť expertných skupín. A taktiež by to zvýšilo transparentnosť e, výsledkov týchto expertných skupín. Prvý záver zvyšia vyvoženosť eh, by teda prispela k nižšej asymetrickosti informácií. Bolo by lepšie eh, zastúpenie občianskej spoločnosti. A teda nemalo by to byť eh, výlučne vyhradené zástupcom ekonomických záujmov aj neekonomické záujmy by mali byť eh, zastúpené. Bolo by, bola by to akási eh, bezpečnostná sieť a nebola by tu um, možná zaujatosť skupín. V rámci komisie aj v rámci politic- eh, expertných skupín nie je teda rovnováha zaručená. Takže je tu istá predpojatosť z toho vyplývajú aj e, možné závery. Takže vyrovnanosť by zaručila pluralitu názorov. Ďalší záver zvýšila by vyváženosť aj e, legitímnosť Vyplýva to aj z rôznych publikácií. E, občania by mali možno väčší záujem, keby sa mohli nejak viac zapojiť. Takže všetci aktéry by mali byť e, zapojení do vypracovávania výsledkov, mohli by sa s nimi potom lepšie stotožniť Takže legitimnosť e, by bolo možné zvýšiť lepšiou, e, lepším zložením skupín. A ešte posledný záver. Transparentnosť by zvýšila aj kvalitu výstupov expertných skupín pre komisiu. Verejnosť by mohla lepšie chápať vypracovávanie správy Dala by sa overiť aj kvalita názorov expertov. Keby to verejnosť mohla ľahšie e, overovať, tak e, jednotliví experti by sa možno, že ešte viac snažili o, o kvalitné informácie. Toto sú teda tri hlavné závery. E, veľmi stručne je to veľa podrobnejšie v správe, ale teraz e, pre odporúčania opäť slovo e, kolega. Again, very, very briefly, um, we have... Veľmi stručnosti máme tu aj odporúčania, ktoré sa týkajú vyváženosti, transparentnosti a efektívnosti. Ja dovolte mi na úvod jednu poznámku ohľadne samotného ducha týchto odporúčaní, chcel by som zdôrazniť, že veľmi dúfam, že naša správa sa bude pokladať za vyváženú. Určite sme nenašli dôkazy, e, ktoré by nás vedli k tomu, že by sme dostali k nejakej čierno charakteristike expertných skupín, e, čo býva niekedy, e, bohužiaľ, teda prezentácie zo strany niektorých iných orgánov alebo e, združení. Sme za to, aby sa pracovalo na vyváženosti a transparentnosti, aby sa zlepšila táto stránka. A to potom má úžasný prínos z hľadiska demokratickej kvality rozhodovania Európskej komisie. A pritom je to pri malých nákladoch. Takže si myslím, že stojí za to sadnúť si Európska komisia, Európsky parlament a ešte aj s ombudsmanom. A určite eh, by v takom prostredí vzniklo a ventilovalo sa mnoho zaujímavých myšlienok. Takže z hľadiska vyváženosti to nakoniec aj ombudsman odporúča odporúčame zastúpenie občianskej spoločnosti vo všetkých expertných skupinách, čiže všetky expertné skupiny, ktoré nemajú obmedzený e, počet členov e, z hľadiska členských štátov a tak ďalej. Prečo existuje tento mm, mandatórny prístup k účasti? Práve kolega Mark e, Field to spomínal, že by tam bol aspoň jeden zástupca, ktorý nemá nejaký ekonomický záujem, už to by bolo ako určitý bezpečnostný mechanizmus, aby sa určitá zaujatosť korigovala. A pokiaľ o zloženie týchto bez, expertných skupín, dôležité aby tam bola vyváženosť. Pokiaľ ide o odporúčania v súvislosti s transparentnosťou, tu by sme si dovolili odporučiť pozrieť sa aj na to, ako fungujú iné podobné skupiny, napríklad v Spojených štátoch e, systém poradcov na federálnej úrovni. A myslím, že by sme tiež mali mať e, v našom systéme expertov, expertných skupín tento e, fokus, to zameranie na výstupy. A ďalej komisia reagovala na dotazy ombudsmana aj tým, že sa bude zavádzať politika, ktorá má riešiť konflikty záujmov. A taktiež sme presvedčení, že každoročná aktualizácia je veľmi dôležitá a výskum na to poukazuje. Konflikt záujmov treba riešiť a aspoň roč, raz ročne to pertraktovať. A nakoniec toto je o tom, ako generálny sekretár riadi tie expertné skupiny. V správe sa hovorí o tej efektívnosti, ale kde sú aj medzery, kde by bolo potrebné posilniť spoluprácu medzi generálnymi riaditeľstvami. Ale celkovo máme ten pocit, že generálny eh, sekretár eh, má dosť obmedzené možnosti v tomto. Treba v dôsledku nepresnosti dát v expertných skupinách to neumožňuje dostatočne vykonávať tú kontrolnú funkciu. Okrem toho je tu ďalej potreba lepšie pochopiť, ako fungujú expertné skupiny, ako eh, vykonávajú svoju prácu a preto je potrebné nezávislé hodnotenie expertných skupín a ich výkonnosti. V tomto viem, aká je situácia v členských štátoch a vieme, aj v tretich krajinách to takto funguje. A v neposlednom rade, ako som už spomínal, niekoľkokrát máme obmedzený čas na to, aby sme preskúmali túto zaujímavú tému expertných skupín podrobnejšie. Je tu mnoho oblastí, ktoré by si zaslúžili širší výskum. Takže keď si zoberieme kategóriu asociácií, teda združení, či by nebolo lepšie alebo múdrejšie mať aj podkategórie a zaviesť určité definície, kto môže zaregistrovať treba združenie. Ďalej, použitie externých expertov zo strany agentúr EÚ Prečo nie? Tie nie sú zahrnuté predsa v tých horizontálnych pravidlách. Možno bolo zaujímavé pochopiť, ako vyváženosť a transparentnosť riešia oni, tieto agentúry. Ďalej, a na samotnom začiatku som hovoril, že nastal značný pokles asi o 1600, e, teraz 1600 asi na 800 expertných skupín. Tá 1600 bolo tak pred rokmi. Takže čo sa deje? Existuje že situácia, že sa stali už zamestnancami, internými tí experti, čo boli tým externí, alebo čo sa deje? A v posledný bod e, je tu práve e, situácia spätnej väzby z jednotlivých organizácií občianskej spoločnosti, ale aj z generálnych riaditeľstiev, že sa snažia zaangažovať expertné skupiny, pardon, nie expertné skupiny, opravuje sa rečník, ale snažia sa zaangažovať občianskú spoločnosť do týchto otázok. A to sa týka práve tej zatiaľ dosť minimálnej účasti v eh, odborných skupinách alebo expertných skupinách. Dôležité aby sa budovali prostriedky udržateľným spôsobom. Ďakujem za vašu láskavú pozornosť. Ďakujem pekne, naozaj to bola dôležitá, zaujímavá štúdia. E, chcela by som vám teda v mene pani Trupel chcela poďakovať. A sú tu pozmenujúce návrhy, alebo pozmenujúci návrh, keď sme požadovali väčšiu transparentnosť v prípade expertných skupín a táto štúdia vlastne jedno z výsledkov toho. Pani Trupel, dám vám teda slovo a potom ešte pán Dejong a ďalší. Ďakujem za slovo a myslím, že mnohí z našich kolegov už povedali nedávno, že sú tu problémy so zložením expertných skupín a nie sme s tým spokojní samozrejme. Aká je tá situácia? Nie je to také, ako by sme to chceli vidieť a sme veľmi vďační teda za tento materiál, pretože teraz môžeme povedať, že výskum Blumajer a Sana, a dneska práve pán Field a pán Blumajer aj kolega Denis de Jong zohrali veľmi aktívnu úlohu v tomto procese. Tá štúdia, ktorá tu bola dnes prezentovaná, veľmi jasne poukazuje aj kriticky na to, na čo poukazujem ja aj viacerí kolegovia v Európskom parlamente, ale aj NGOčky, aj odbory už mnoho rokov poukazujú na to, že e, proste ten ich kritický postoj je alebo náš kritický postoj všetkých je teda odôvodnený. Určite, aby sme dosiahli naozaj vyváženosť a patričnú transparentnosť. Štúdia je veľmi zreteľná a budem citovať aj napriek určitému pokroku komisia aj naďalej neplní do patričnej miery požiadavky Európskeho parlamentu na vyváženosť a transparentnosť. Takže je potrebné, aby Európska komisia začala konať. Potrebujeme ozaj seriózny proces reforiem s zameraním na vymáženosť a transparentnosť. Komisia, ktorá sa verejne zaviazala k tomu, že bude transparentná, musí konať. A musíme vidieť výsledky. Ak nie, tak parlament musí sám ukázať, že dokáže využiť prostriedky k tomu, aby dotlačil komisiu k reformám. Preto si myslím, že to, čo sme si dnes vypočuli, nám veľmi pomohlo a zaznamenal sa malý určitý progres, ale nie je to uspokojivé. Potrebujeme viac a musíme my ako parlament zohrávať veľmi aktívnu a zaangažovanú úlohu, aby sa zmenili, zmenilo zloženie expertných skupín. Ďakujem ešte raz výs, výskumníkom aj svojim kolegom, ktorí sa venovali tejto téme veľmi aktívne. Ktoré, tú tému musíme rozvínať ďalej. Kolega Denis Deong, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, a v prvom rade chcem poďakovať. A je to veľké ďakujem, e, ktoré chcem adresovať výskumníkom. Naozaj tá štúdia je výborná, je nestranná, objektívna a bez akýchkoľvek predsudkov. A môžem tiež povedať, že mali sme aj neformálny dialog s komisiou, myslím, tak ešte pred dvoma rokmi. A týkalo sa to aj nejakých rozpočtových eh, rezerv. A už vtedy sme hovorili o tom, že mnoho vecí naznačovalo, že tam bol nedostatok transparentnosti a že v expertných skupinách nebola dostatočná vyváženosť a komisia sa proste nehýbala, stále ostávala na tom istom bode, tak povediac. Takže keď sa potom začalo hovoriť o uvoľnení tej rezervy, tak sme začali mať pocit, že aj príslušné zložky komisie začali byť ochotné o tom, že e, sa situácia začne meniť. Asi pred dvoma, troma rokmi teda sme chceli vidieť už aj výsledky. A mal som mnoho informácií o jednotlivých e, akčných skupinách v rámci generálnych riaditeľstiev na komisii. Ale môj tým naozaj získaval informácie, spracovával ich a neboli sme spokojní s tým, čo sme videli a zase sme narazili na tie isté metodické alebo metodologické problémy, na čo narazili aj výskumníci, ktorí nám dnes priniesli túto správu, to respektíve prezentovali štúdiu. Takže a, problém je, ako sa riadia niektoré veci v komisii. Možno je to symptomatický jav, ale dialog proste stagnoval v určitom období. A musím sa priznať, že za posledného 1,5 roka možno prišli nejaké všeobecné vyhlásenia, ale nezaznamenali sme skutočný, reálny pokrok. A možno aj na základe tej obnovenej iniciatívy v Lani e, sa zdá, že veci sa pohýnajú, ale hovorí sa o efektívnosti, o zdrojoch, o prostriedkoch a o legitimnosti. Takže keď, si, keď sa zamyslíme nad všetkými tými peniazmi, ktoré sa e, vynakladajú na komunikačné štúdie, aby sme dostali EÚ bližšie k občanom. A pritom sú tu občania, ktorí, povedzme, majú záujem o určité témy a chcú pomôcť komisii svojou pridanou hodnotou a prídu s dobrými návrhmi a vychádzajú z reálí spoločnosti, narazia na byrokraciu, ale napríklad vôbec nevedia o nejakých expertných skupinách a ak už vedia, tak potom to nebude otvorená expertná skupina, čiže tí občania sa tam nedostanú so svojimi nápadmi a potom je to celé veľmi nákladná záležitosť a keď sa aj prídu, tak sa musú prísť a všetko treba platiť a na to všetko treba hodne príprav a toto bežne, bežný človek nevie. Takže bol by dobre dať to, povedzme, aspoň na webovú stránku komisie, ale komisia tak nekoná. Takže neviem, čím to je, ale do istej miery to súvisí aj s internou organizáciou komisie, keď generálny sekretariát proste chce kráľovať nad generálnymi riaditeľstvami a generálne riaditeľstva možno by mali byť viac nezávislé alebo sú nezávislé a nechcú akceptovať tie horizontálne pravidlá a tak proste niečo tam viazne. Takže ten kontext e, bude zaujímavý ešte aj ďalej, keď sa Môžeme aj pol hodiny hovoriť o dialogoch, pardon, pol hodiny o tom, ako sa vedli tie dialógy, ale pani predsedajúca určite veľmi dobre vie, o čom hovorím. Môžem to ale uzavrieť. Je veľmi dôležité pre náš výbor a aj pre, spolu s výborom pre rozpočet, že táto štúdia prišla. Zajtra budem prezentovať túto štúdiu, teda prezentujem zajtra ko, no, zasadnutí koordinátorov a budeme sa teda venovať aj otázke efektívnosti a ako ju dosiahovať cieľov, cieľov, cestou vyváženosti a transparentnosti expertných skupín. expertné skupiny majú veľký vplyv na legislatívny proces a toto treba dať raz navždy do poriadku. Ďakujem. Ďakujem. Máme tu dvoch kolegov, ktorí sa hlasia o slovo. Poprosím len dve minúty každý z vás, pretože viac času nemáme. Potom ešte bude mať slovo komisia a ešte potom výskumníci. Takže pán Zdechovský, dve minúty, nech sa páči. Slovo, ja by zareagovať na tú... Ďakujem pekne za slovo, ja by som chcel zareagovať na tú diskusiu a tiež trošku navázať na Denisa de Jonga. Ďakujem výskumníkom za závery, ktoré nám poskytli, pretože to, čo hovoríte, to by sme mohli uplatniť aj na niektoré európske agentúry, ktorých my ako Európska únia máme prakticky problém skoro vo všetkých komisiách, kam sa pozrieme. A keď sa pozrite na niektoré komisie, ktoré sa venujú farmaceutickým produktom alebo potravinám, tak slovičko transparentnosť je slovo, ktoré sa často objavuje v záveroch eh, Európskeho dvora auditora ako nedostatočná a tu by som chcel upozorniť na závery ombudsmanky, keď sa pozrieme na stranu 19, 48 a 64 vašej štúdie, e, ktorú som tu osobitne priniesol a popočiarkoval. A keby tu boli iba akceptované len tieto odporúčania, tak výrazne by prispelo transparent, prispeli k transparentnosti. Ja sám napríklad som sa v niek- prípade niektorých komisí pokúšal zistiť ich program, závery alebo niečo, o čom jednali. Žiaľ, tá transparentnosť je mimo, veľmi malá a myslím si, že naozaj dôležité, aby parlament a naša, náš výbor tlačil na to, aby veci, o ktorých diskutujú expertné skupiny, aby sa veci transparentne nezmenili. Ja to vnímam ako obrovskú úlohu pre náš výbor verím, že do roku 2019, kým skončí naše legislatívne obdobie, dosiahneme výrazný pokrok. Pani kolegyňa, ja dve minúty. Sí, gracias, Áno, ďakujem za slovo. Chcem si len preveriť, kto sú autory štúdie. Takže je to naozaj vážna téma, máme na ňu dosť málo času. Takže chcem položiť otázku. Týka sa to tej rovnováhy alebo vyváženosti, alebo možno je tu aj geografický aspekt tej rovnováhy alebo jej nedostatku. A to možno súvisí aj s európskou politikou. Takže povedzme, keď sa treba zameriame na dopravu a tam povedzme prevládajú určité krajiny. Takže pokiaľ ide o expertov, tak oni potom príjmajú rozhodnutia o témach, napríklad v oblasti infraštruktúry, alebo k čomu už sa venujú. Ale vy tu na strane, na strane 4 hovoríte o tom, že je tu 28 členských štátov a predstavuje tuším 5%. Na strane 6 máme E, kandidátske krajiny, aj tretie krajiny, ale proste keď si zoberieme celý ten konglomerát expertov, tak aká je tam tá geografická vyváženosť v skutočnosti? E, lebo je to dôležité z rozhodovacieho hľadiska. Na druhej strane hovoríte o občianskej spoločnosti a o treba z NGOčky. To predsa nie sú občianské to nie sú orgány občianskej spoločnosti, ale niektoré síce e, sa tvária, že sú nezávislé, ale sú subvencované priamo vládami. Okrem toho, viete, ako e, sa dá na toto nazerať. Hovorí sa tu aj o korporáciách, teda o podnikoch, a tieto akú majú náväznosť na odbory, teda aký je tam vzťah, ako, ako ste vy e, tieto dali do vzájomnej súťažnosti. Povedali ste, že sa asi na polovicu, polovicu znižil počet expertov. Neviem, či do toho zahrňate aj tých expertov, ktorí fungujú vonku, teda externe, cestou agentúr, e, kde tiež existuje dosť veľký rozdiel v kritériách a chcem blahoželať pánovi kolegovi Deongovi k tejto iniciatíve a určite by som uvítala tiež vyššiu transparentnosť. A to súvisí aj s kritériami. Treba proste stanoviť určité jasné kritéria a podľa toho vyžadovať transparentnosť. Ďakujem. Teraz, má slovo pán Klaus za Ruskú komisiu generálneho sekretariátu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Komisia považuje štúdiu za veľmi užitočnú a tiež sa dotýka prvkov, s ktorými súhlasíme, sú odôvodnené a sú tam niektoré prvky, o ktorých si myslíme, že nie sú odôvodnené. Tie prvky, ktoré my považujeme za odôvodnené, sa týkajú oblasti, kde buď už došlo k nejakej aktivite za posledných 5 rokov, zvyčajne v úzkej spolupráci aj za koordinácie s parlamentom, často prostredníctvom neformálneho dialogu, alebo sa týka oblasti, kde je už aktivita na ceste. A všetky tieto oblasti sú konkrétne vysvetlené aj v liste podpredsedu Timmermansa z 29. mája. A pokiaľ ide o horizont otázku, ktorú spomínal pán Blumajer, štúdia začína tým, že ak aké sú tie horizontálne predpisy eh, a kritizuje sa preto, že sú nie právne záväzné a že sú tam vnútorné pravidlá. Vnútorné pravidlá, keďže existujú a tiež podliehajú revízii a budeme mať čoskoro veľmi čoskoro budeme mať nové horizontálne pravidlá, tie pre, eh, komisia. Čiže to sú záväzné pravidlá, ktoré platia pre tých, ktorí sú nimi viazané, viazaní a platí to na príslušné sú, služby e, komisie. To sú konzultatívne orgány služby Európskej komisie, čiže v podstate e, sú viazaní vnútornými pravidlami, ale nie sú to nejaké také dokumenty, to sú e, formálne prijaté dokumenty a tie preto pre nich platia. Pokiaľ ide o transparentnosť, spomínalo sa to aj je to v rámci zistení štúdie, že jedným z veľkých nedostatkov pri systéme e, expertných skupín je nedostatok transparentnosti. Od, roku, od, 2000, od marca 2012 sme sa zaviazali, že zabezpečíme plnú transparentnosť, pokiaľ ide o všetky výstupy a toto použila všet, aj štúdia. A my s týmto záväz, tento záväzok plníme Transparentnosť sa týkala všetkých dokumentov, ktorých sa, ktoré sa pripravujú, diskutujú sa, diskutuje sa o nich, alebo všetky programy, zasadnutia a podobne. Dúfam, že tu je len v kvázi nedorozumenie v e, tejto štúdii, kedy komisia alebo kritizuje tieto tej expertnej skupiny, že výsledky sú dôverné, ale to nie sú výsledky, to sú diskusie, čiže je bežné, že je bežná schôdza expertnej skupiny sa deje v dôvernom prostredí. To znamená, že členovia tejto expertnej skupiny musia mať, alebo odbornej skupiny musia mať možnosť vymeniť si informácie e, v situácii alebo prostredí vzájomnej dôvery. A preto aj vlastne vznikne alebo respektíve sa stretáva expertná skupina e, v dôvodnom prostredí a takisto aj výstupy, ale výstupy nie sú všetky utajené alebo dôverné. E, výsledky buď už sa, sa dajú vidieť dnes na registri expertných skupín, alebo prostredníctvom linky expertnej skupiny na príslušné generálne riaditeľstvo DG. No ale tu sa to nekončí. Takže keď štúdia povie, že transparentnosť eh, z hľadiska výstupu expertných skupín neexistuje, tak ja môžem povedať len toľko, že to nie je pravda. Ale tu sa to nekončí. Teraz sa dostávame k takému bodu, kedy si myslíme, že štúdia naozaj má e, pravdu. A to je presnosť a spolahlivosť e, dát, ktoré vstupujú do registra. A tu, ako sme už e, hovorili, sme v procese naozaj e, zásadnej jeho prepracovania tohto, nové, tohto registru a bude tu nová verzia nového registra do, e, v prvej štvrtom roku budúceho roku, takže o čo ide, my úplne preskúmame napríklad ešte aj definíciu významu združení asociácií, takže to rozložíme, tak aby ste v budúcnosti všetci mohli vidieť nie len na združenia, ale akademické, obchodné, podnikateľské, mimovládne organizácie, takže budete mať takéto informácie v budúcnosti. A to isté platí aj pre delenie aj na rôzne záujmy a podobne. Takže toto všetko v tomto registri bude, tam bude všetko mm, viac striedené a to všetko vlastne bolo obsahom listu pána Timmermansa, takže v zásade vám som nemal hovoriť nič nové. My sme takisto požadovali o zvýšenú transparentnosť. To bude v rámci novej eh, tej revízie, kde chceme vytvoriť linku, E, kde bude osobitná linka teda pre transparentnosť. A tí, teda budúcnosť členovia expertnej skupiny, ktorí buď zastupujú nejaký záujem, čo povedzme finančný trh, alebo automobilový priemysel, alebo čokoľvek, alebo nejaké združenie v tomto zmysle, zmysle slova ako platí dnes, tí budú musieť byť registrovaní v tom registri transparentnosti, aby mohli zostať členmi expertnej skupiny. Takže ja tu vlastne oznamujem významné zlepšenia v oblasti transparentnosti. Konflikt záujmov. Tu bolo tiež ďalšia oblasť, ktorá tu bola spomenutá. Štúdia popisuje nedostatok systematického prístupu k posudzovaniu konfliktu záujmov v expertných skupinách. To je tiež dobre dôvodený dôvod, je pravda. My sme urobili také dosť dôkladné prečistenie asi pred dvoma trokmi rokmi, ale až teraz vlastne v rámci toho preskúmania pravidel sme e, začali zavádzať horizontálne systematické vyhodnocovanie konfliktov, konfliktu záujmov pre tých členov, ktorí e, vlastne konajú nezávisle v verejnom záujme. Takže toto bude taká nová vlastnosť e, registra pre tých e, členov expertných skupín, ktorí budú sa chcieť zúčastniť tejto skupiny. Tie budú musieť vyplniť standardizované formuláre e, o konflikte záujmov a tie budú musieť byť potom verejno, zverejnené v tom registri expertných skupín. Takže to bude tiež no, inovatívny prvok, ktorý sa zavedie už v veľmi blízkej budúcnosti pokiaľ ide o vyváženú zloženie Predovšetkým dovolte, aby som povedal, že obraz, ktorý sa často tu popisuje, necelkom zodpoveda e, skutočnosti, pretože keď sa pozrieme niekedy na konkrétnu skupinu, obraz je e, úplne iný, keď reagujeme na nejakú kritiku. Pretože vo väčšine prípadov, tá teda veľká väčšina takýchto skupín má vyvážené zloženie. A ak tam tomu nie je tak, a takéto prípady sú, my sa musím pozrieť aj na dôvody, prečo k tomu tak nie je. A tu by som chcel poďakovať pánovi Blumajerovi, on takisto spomenul niektoré z dôvodov. A je, dochádza k tomu aj preto, že áno, komisia, keď volí členov expertnej skupiny, iste sa musí pozrieť na konkrétnu úlohu tejto skupiny, že čo sa vlastne očakáva od tejto skupiny. Čiže aká je odbornosť, ktorú potrebuje komisia. A keď komisia potom e, požiada o, o, o tých, ktorí by mali záujem, alebo teda urobí ponuku na miesto ve kvetnej skupine a nedostane žiadne žiadosti. E, čiže tie žiadosti, respektíve nedostane žiadosti, pretože nie, experti nesplňajú tie podmienky, ktoré, o ktoré boli, bolo žiadané, alebo takú, takú odbornosť, o ktorú žiadali. Čiže tá e, statické trvanie na tej numerickej parite podľa nás nerieši problém. A problém, spomínal sa tu ďalej problém e, občianskej spoločnosti, my, áno, my tento problém takisto vidíme, teda účasť občianskej spoločnosti. Jedným z možností bolo by pozrieť sa na strašnú organizáciu e, európskych organizácií a možno, že hľadať aj na národnej úrovni e, takúto organizáciu. Toto je niečo, čo my by sme odporúčali, pretože áno, zdá sa, že je to otázka zdrojov. Takže numerická parita by nemala byť aj považovaná za statický princíp, avšak teraz to už je nová vlastnosť, komisia bude zavádzať a aj štúdia to hovorí, že keď to nie je prípad, to ešte neznamená, že nebude v budúcnosti tak komisia áno, bude zavádzať systematicky povinné požiadavky pre konflikt, vyjadrenie konfliktu záujmov pre všetky tieto skupiny. Čiže tu bude plná transparentnosť a tiež dáva komisii možnosť uviesť väčšiu detalizáciu požiadaviek a môžeme presne vyjadriť, odkiaľ má byť z biznisu, z akademického prostredia alebo z mimovaných prostredia a podobne. Myslím si, že mali by musím tu ukončiť. Ešte by som chcel povedať, že osobitné diety tie sa nie vždy používajú, inak by samozrejme neboli považované, alebo by sa nevolali osobitné alebo príspevky. A napokon prečo je tomu tak, že 1600 skupín bolo tu v roku 2006 a 800 2015. Odpoveď je jednoduchá. Register expertných skupín bol, vzniklo v roku 2005 a v roku 2006, čiže tesne potom sme urobili screening, také čistenie, bolo tam, to bol tam stovky skupín, ktoré jednoducho boli iba na papieri, ale v zásade nerobili nič, boli v zásade mŕtve či spali, čiže to bolo také čistiaci, čistiace cvičenie a sme, z toho vzýšlo 800 existujúcich či živých skupín. Nebola v tom žiadna konšpiračná teória. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne a tešíme sa, že aspoň raz sme dostali skutočné odpovede. Chcela by som poďakovať tlmočníckej službe za um, to, že zostali s nami dlhšie a my budeme pokračovať teraz po anglicky. Ďakujem pekne za vašu službu. This, this uh, union's uh, question of Mrs. Ayala